Sorry, Prepašte, milí kolegovia. Očakávame kolegu Niedermüllera, ktorý nám má niečo povedať o to o misii do Grécka. Dobre, takže môžeme začať. Takže dobre popoludne všetci. Vítam vás na dnešnej schôdzi. Začne ako bežné stretnutie výboru LIBE a potom budeme pokračovať vypočutím. Takže na úvod, pokiaľ nikto nenamieta proti nášmu programu, tak tým je to schválený. Teraz oznámim lingvistický režim. Francúzština, angličtina, nemčina, taliančina, holandčina, polština, bulharčina, slovenčina, rumunčina a švedština. Ďalej tu máme zapisicu zo 16. 17. júna 23. novembra minulého roka. A teraz prvý faktický bod nášho programu. To je rozprava o návrhu správy z misie do Grécka 17. až 20. mája tohto roka. Takže bola to misia, ktorá mala preskúmať situáciu na mieste v súvislosti s migráciou a v súvislosti s našou politikou správania vonkajších hraníc. Naštívili sme hotspoty, utečenecké tábory. A pán Niedermüller bo viedol túto delegáciu. Takže, Peter, pokiaľ ste pripravení, tak môžete sa viac slova. Ďakujem za slovo. Rád by som využil túto príležitosť, aby som hovoril po maďarsky, môjim rodným jazykom. Takže najprv chcem sa ospravedlniť, že som prišiel pár minút neskôr. Um, Dnes krátko popoludní ste, iste už obdržali prvú verziu mojej správy. Snažili sme sa tam poskytnúť detailné a presné informácie o hľadom toho, čo sa odohralo na našej misii do Grécka. Chceli sme tam pokryť všetky detaily. A na prvej stránke vidíte že v našej delegácii boli zastúpené všetky politické rodiny a snažili sme sa čo najlepšie tam rozvrhnúť si čas, keďže sme chceli navštíviť čo najviac miest. Navštívili sme aj niekoľko inštitúcií, organizácií a chceli sme s nimi rokovať. Dúfam, že vás správa presvedčí o tom, že skutočne sme mali širokú škalu dojmov v súvislosti s situáciou v Grécku. V priebehu našej misie, naše návštevy Idomeny naďalej fungovalo. Tento tábor sme navštívili, videli sme, v akých podmienkach tam ľudia žijú, navštívili sme aj hotspoty. Išli sme taktiež do tábora v Moreji utečenských táborov. Stretli sme sa s zastupcami greckej vlády, taktiež s zastupcami mimovládnych organizácií. No a vo všeobecnosti by som povedal, že taká hlavná vec, ktorú sme zistili, bola, že situácia, ktoré Grécko čelí, nie je úplne jednoduchá na to, aby ju riešila grécka vláda potrebujú veľa pomoci a nedostávajú ju. Skutočne tá pomoc je veľmi potrebná pre Grécko a potrebujú zaručiť eh, hodné podmienky pre prijatých utečencov. No a v kapitole 4 na konci správy je tam sú tam také závery, zhrnutia, zhrnutie situácie, o tom by sme mohli diskutovať. A je treba jasne povedať, že aspoň tri veci je treba vziať do úvahy, pokiaľ chceme zlepšiť situáciu a nie ju zhoršiť. Musíme dbať predovšetkým na najzraniteľnejšie skupiny, ktoré tam žijú v najhorších podmienkach. To sú deti a mladí ľudia, ktorí prišli o rodiny v priebehu ich svojho úteku alebo už nie sú v kontakte s dospelými, ktorí sú za nich zodpovední. No a taktiež je treba sa snažiť e, zjednotiť rodiny. A v priebehu diskusie by som chcela povedať, že by bolo postupom času jasné, že pokiaľ Európska únia nebude pomáhať dostatočne Grécku, tak situácia sa sama od seba nezlepší. Len sa bude naďalej zhoršovať. A na to je treba upozorniť. Dobre cieľená európska pomoc je potrebná preto, aby grécké úrady riadne zvládli situáciu. Ďalšia vec, ktorú sme zistili, bola to, že v spoločnej integrovanej zlovej politike nám chýba jeden prvok. A síce tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú, migranti a utečenci, potrebujú komplexnú azylovú a migračnú stratégiu, musia vedieť, čo môžu očakávať, aké podmienky môžu očakávať, musia dostať víziu do budúcnosti. Toto je skutočne potrebné. Informačná integračná politika na európskej úrovni. Pretože pokiaľ neexistuje komunikácia, tak ne, nepríde ani integrácia. Preto si myslím, že informácie a informovanosť to je naša hlavná úloha. No a na záver chcem povedať, že nenastala absolútna zhoda medzi zástupcami rôznych politických skupín. Samozrejme, naše názory sa rozchádzali, no ale vo všeobecnosti naše názory také širšie boli rovnaké. Ďakujem. Teraz sa pýtam ešte ďalších či sa chcú vyjadriť pani Sipal, pani Ferrara alebo pán Marias, ktorý sa hlásil slovom. Áno, chápem to tak, že musím hovoriť po anglicky, keďže grečtina tu nie je. Alebo môžem hovoriť aj po grecky a bude to pretlmočené. Nemáme grecké tlmočenie. Takže budem hovoriť po anglicky. Zajímavé. Je zaujímavé hovoriť o Grécku po anglicky. No a mnohí novinári v Grécku a aj mnohí ľudia by radi sledovali túto diskusiu a bohužiaľ tu nie je grecké tlmočenie, neviem prečo. V iných výboroch máme plný jazykový režim, takže sa pokúsim podať teda pár slov. Ja som sa zúčastnil s kolegami na stretnutí v greckom parlamente. Prebehla plodná diskusia a myslím si, že členovia Európskeho parlamentu, ktorí navštívili Grécko, dostali príležitosť si vypočuť rôzne stanoviská politických strán v Grécku. A samozrejme, také jednotné stanovisko bolo, že Grécko potrebuje podporu, aby sme mohli zvládnuť túto komplikovanú situáciu v súvislosti s utečencami, ale aj v súvislosti s neregulárnymi migrantami, ktorí prišli k nám do Grécka. Ja som svoje stanovisko vyjadril v Európskom parlamente Povedal som, že musíme naďalej postupovať s presídlovaním, pretože podľa toho, na čom sme sa e, rozdohodli, tak 66 tisíc ľudí v Grécku e, v podstate spadali do tejto presiedlovacej e, schémy, ale naďalej bolo presídlaných len asi 1400. No a pokiaľ títo ľudia tam nevidia nejaký postup v tejto otázke, tak sú skosliví, pretože oni v Grécku nechcú ostať. A potom ich nepresvedčíme, aby išli ďalej do hotspotov, aby sa prihlásili. Takže ja by som navrhoval, keby sme mohli mať aspoň nejakých 200-300 utečencov, ktorí už boli v hotspotoch, ktorí sa tam prihlásili. No a potom, pokiaľ títo uvidia, že majú šancu presídliť do iných členských štátov, tak potom ľudia, ktorí ostávajú v Pirejskom prístave alebo v Idomény, tak by taktiež sa možno presvedčili, že je treba ísť sa taktiež prihlásiť, aby mohli spadať do tejto schémy presídlovania. Takže musíme pokračovať, musíme presvedčiť členské štáty, aby sa zapojili do, tejto, tohto režimu, do presídlovania a pracovať na tom. Pán Pulos vyjadril ten názor, že 6 tisíc presídlených ľudí za mesiac môže prísť z Grécka do iných členských štátov, ale ja zatiaľ tu nevidím nejaký pokrok. Takže hlavná vec, ktorou chcem prispieť do diskusie, je to, že je treba pracovať na presídlovaní. Samozrejme, kolegovia hovoria, že Grécko potrebuje podporu, ďalšie financie, áno, aby sme zvládli túto ťažkú situáciu a musíme tiež vziať do úvahy to, že Gréci sa snažia pomáhať utečencom, ale 40 gréckého obyvateľstva žije pod hranicou chudoby a taktiež máme 1,5 milióna nezamestnaných, takže hospodárska situácia v Grécku je veľmi komplikovaná. No taktiež druhá vec, Musíme tlačiť na Turecko, aby rešpektovalo svoje záväzky, aby implementovalo riadne dohodu medzi EÚ a Tureckom, taktiež dohodu o presidlovaní medzi Gréckom a Tureckom, ktorú sme podpísali, pretože zatiaľ tam nedastal žiadny reálny pokrok. Takže toto boli hlavné veci, ktoré som chcel povedať v rámci diskusie. Rád by som vám poďakoval že ste mi dali príležitosť povedať pár slov k situácii v Grécku, ale musíme urgentne konať, aby sme zvládli situáciu. Nevieme, či Turecko bude mať rovnaký postoj ako malo už od marca až doteraz a neviem, či Erdoğan bude naďalej pokračovať s rovnakou taktikou, alebo či v nadchádzajúcich týždňoch pošle 100 tisíce ľudí na Egejské ostrovy, pretože vieme, že tie vízové požiadavky pre tureckých občanov nebudú schválené Európskou úniou alebo určite nie do oktobra. Takže máme tu komplikovanú situáciu aj pre nadchádzajúce mesiace. Ďakujem, pán Kirkos. Ďakujem, pani predsedajúca. Mám štyri pripomienky. E, e, registrácia a spracovanie žiadosti. 400 členovia EAS boli slúbení Grécku, určite to nebolo e, splnené, aj 400 prekladateľov. Je to veľmi pomalý postup a teraz sa až začína so spracovaním žiadosti. A sekundárna odpoveď je politickejšia. Nemáme konkrétne kritéria o tom, ako a či e, Turecko je bezpečnou krajinou, takže je to e, politická otázka a bola by škoda viesť v prípade utečencov politickú diskusiu. Po druhé, podmienky na hotspotoch a hlavne v táboroch e, je to e, zatiaľ neuspokojivé. Sú projekty, ktoré E, využívajú humanitárne fondy e, aj pána Silanedisa, aj s fondom e, na kontrolu verejnej pôdy a my môžeme podporiť vytvorenie nové tábory, nielen kontajnerové, prečo, pretože mnohí utečenci tam ostanú dlho a my by sme sa mali vyhnúť novým táborom, aj keď e, ministerstvo sa snaží o zlepšenie, ale situácia ešte stále je zlá. A potom, e, tak ako som si prečítal v správe, ministerstvo nie je spokojné s tým, že peniaze idú mimo vládkam aj keď spolupracujú. Ide o akúsi súťaživosť medzi mimovládnymi organizáciami a medzi mimovládkami a ministerstvom a e, z toho vyplýva akási e, paralýza, e, určite nie vždy v prospech utečencov. Mimovládky majú poskytovať služby, ak sú za to platené, tak by to mali robiť, ak nie, tak majú odísť. Je to veľká, veľmi dôležitá otázka pre Grécko a je dôležité pod, pochopiť, že prostriedky sa majú využívať tak, aby to bolo e, v čo najväčšom záujme pre utečencov, aby sa pracovalo čo najrychlejšie. A v správe sa taktiež hovorí o tom, že nie je e, e, informácia o tom, či sa to dostáva k utečencom alebo či nie príliš pomaly. Mohli by sme využiť nové technológie, mohli by sme sa inšpirovať Švédskom. Šve- Náš výbor by mal zdôrazňovať e, potrebu využívať najmodernejšie technológie v záujme utečencov, pretože e, potom stojíte v rade e, a rozprávate sa v jazyk, rozpráva sa s vami niekto v jazyku, ktorému vôbec nerozumiete, je to nepredstaviteľné. Pani Sipel, môžem podporiť mnohé z toho, čo tu už povedal Peter Niedermüller. Ešte poukážem na 2-3 body, ktoré sú ťažké. Poprvé, keď sa pozrieme na podmienky v táboroch a porovnáme si to s inými európskymi krajinami, ak sú to vôbec krajiny, ktoré ešte príjmajú utečencov, tak eh, tie normy sú buď porovnateľné, alebo eh, lepšie to treba jasne povedať. A aj tam, kde podmienky nie sú optimálne, aj tak by to pre utečencov malo byť priateľné, hlavne ak by e, bolo jasné, čo sa stane po pobyte v táboroch a keby mali jasno v tom, ako dlho v nich ostanú. E, vôbec to nie je jasné, pretože európska azylová politika, aspoň taký je častokrát e, dojem, e, sa snaží o dve rôzne veci. Jedni chcú budovať ploty, múry, cez ktoré sa nikto nedostane a druhý uzatvárajú dohody s Tureckom, čiže buď všetci e, utečenci buď ostanú v Turensku alebo e, v Grécku. E, tých utečencov treba ďalej e, prerozdeľovať, ale to zatiaľ nefunguje a to presídlovanie, o tom vlastne ani nemusíme hovoriť, e, malé šance, že to pôjde lepšie. Takže pre zodpovedných, či už v Grécku, alebo v Turecku, alebo pre utečencov samotných, e, to nedáva veľmi e, veľký zmysel. E, v Grécku, ale aj v iných členských krajinách u, sa nedávajú utečencom e, finančné prostriedky, teda aj keď sa nakoniec zaregistrujú a keď dostanú dátum pre e, pohovor, tak musia na vlastné e, náklady sa dostať z ostrovov do a ten, ako to má prebiehať, aký to má zmysel, to mi nikto nevysvetlil. E, mimovládky sa snažia poskytnúť e, finančné prostriedky a ja chápem, že je to krajina, ktorá má e, ťažkosti finančné aj vo vzťahu s vlastnými občanmi. Teraz asi si nemôže dovoliť dávať peniaze utečencom a tak personálna ako aj technická podpora nie je dokonalá to ďalší bod. A taktiež dĺžka e, tých procesov, porovnám s to s Nemeckom, e, kritizuje sa že, sa, že to trvá týždne, mesiace v Grécku, ale v Nemecku to nejde e, rýchlejšie, aj keď máme veľké skúsenosti. A ešte posledný všeobecný bod, ktorý možno nemá niečo priamo s gréckou misiou, ale predsa len má dopad na to, čo od Grécka a Turecka očakávame pri utečencoch. Nedá sa vyhnúť tomu, aby k nám prišli utečenci. V Nemecku sa práve diskutuje o tom, že utečenci a prevádzači e, nachádzajú nové e, cesty. Nehovorím o stredo zemi a Líbii, ale e, Hovorí sa o tom, že e, opäť sa dá dostať cez Balkán a Polsko do Nemecka. Takže sa budeme musieť touto otázkou zaoberať a síce, že e, utečenci budú aj naďalej prichádzať a my ako Európa nemôžeme všetkých 60 miliónov utečencov prijať. Toľko ich teraz je, ale vyzerá, aby to vyzeralo tak, že EÚ už nechce prijať žiadnych utečencov, to taktiež nemôže byť e, alternatíva a preto je v Grécku aj v Turecku určite ešte manevrovací priestor na vylepšenie, ale aj v ostatných členských krajinách sa dá toho veľa zlepšiť a určite aj spolupráca. Ďakujem pani Sipel, teraz pani Ferrara. Grazie, Ďakujem pani predsedajúca. Súhlasím s kolegyňou Sipel aj Niederom Müller. Podelili sme sa o skúsenosti z misie v Grécku. Situácia situ je veľmi zložitá, ťažká pre krajiny ako Grécko, ktoré sa zmenili na akési obrovské utečenecké tábory, kde každodenne prichádzajú tisícky a tisícky nových utečencov, ktorí sa vyloďujú a grécka vláda napriek obrovským úsiliam, ktoré vykonala, nachádza sa vo veľmi ťažkej situácii riešiť takúto, takéto okolnosti. Mnohí, ktorí prichádzajú, sú veľmi frustrovaní. Videli sme um, tábor v domení, kde bolo niekoľko tisícok utečencov, ktorí e, čakali na znovu otvorenie hraníc a e, hmatateľná a e, je to hmatateľný dôkaz toho, že zatiaľ európske politiky utečencov nefungujú a je potrebné rozhodne zrevidovať spoločný európsky azylový režim, predovšetkým dublinský systém a nariadenie. Dva body, ktoré som už povedala aj komisárovi Avramopoulosovi a predkladám ich aj tu. Poprvé, ochrana e, nesprevádzaných maloletých nachádzajú sa vo veľkých ťažkostiach, sú tam logistické problémy na ich príjem, administratívne prekažky, aby sme chránili základné práva e, týchto maloletých, ktorí sú veľmi zraniteľní. Potrebujeme logistické riešenia, ale ktoré potom veľmi často tieto riešenia e, porušujú základné ľudské práva. Mnohí maloletí boli ubytovaní v e, hotspotoch, e, v takých nárazníkových zónach, takže k tej traume, ktorú títo maloletí zažívajú tým, že E, sa museli presunúť cez more a tak ďalej, tak sa pridáva ďalšia trauma a síce, že sú takýmto spôsobom ubytovaní e, v táboroch a potom bohužiaľ e, sa dostáva do takých hraničných situácií, ako je promiskuita a podobne, je potrebné nájsť riešenia a urýchliť administratívne postupy, ktoré by umožnili ich presídlenie do iných členských štátov alebo lepšie logistické riešenie Eh, na zemi v krajine príjmu. A druhá téma, eh, ktorá vyplynula z tejto misie, je potrebné urýchliť eh, procesy zjednotenia rodiny. Vysoké percento utečencov prichádzajú s tým, že žiadajú o zjednotenie rodiny ale veľmi často sú aj oni nútení celé mesiace ostať e, zablokovaní v týchto táboroch. Opatrenie presídlenia, už sa o tom hovorilo, nefunguje. A teda solidarita a spolupráca s ďalšími členskými štátmi by sa mala vylepšiť, aby to bolo účinnejšie, rozhodnejšie aby došlo k skutočnému zdieľaniu aj z odpovednosti všetkých členských štátov EÚ. Ďakujem pekne. Teraz pani Stevens. Mrs. Stevens. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tiež by som sa chcela vyjadriť. Tiež som bola v Grécku spolu s delegáciou a bolo to zaujímavé vidieť na vlastné oči situáciu v Grécku je zložitá. Videli sme naozaj, že EÚ e, investovala veľa e, a kríza ale doláhla tvrdo na Grécko aj iné členské krajiny. Častokrát sme hovorili o e, skladaní účtov, e, hlavne pri financovaní. Vieme, že EÚ e, vynaložila veľké finančné prostriedky a zároveň Grécko tvrdí, že nedostávajú dostatok peňazí. Možno, že sa časť peňazí dostala mimovládnym organizáciám, čo je dobré, ale myslím si, že by sme potrebovali viac transparentnosti o využití, eh, o destinácii a využití peňazí. Minulý týždeň v Štrásburgu eh, sme mali stretnutie, aj keď nebolo ešte stále jasné, ako sa tieto peniaze používajú, eh, či účinne. Takže by sme mali spraviť viac na to, aby sme mali jasno a to, čo najglobálnejšie. To platí pre nadchádzajúce mesiace. A potom e, dohoda eu turecko e, Čísla klesli zatiaľ, ale teraz e, počúvame, ako turecký prezident Erdoğan tvrdí, nasledovné. A síce, že tá dohoda možno už e, ne, že sa nebude dať ďalej uplatňovať. Čo spravíme v takom prípade? A ak e, nebudú oni dodržiavať túto dohodu, čo potom? Neviem, či máme nejaké alternatívy. Každopádne by sme sa nad nimi mali zamyslieť, ak by sa naozaj e, toto, e, tento najhorší scenár e, zrealizoval. Musíme sa taktiež pozrieť na to, odkiaľ e, väčšina utečencov prichádza. No, je vojna v Sýrii a v Iraku a treba sa venovať asi týmto dvom príčinám, ale hľadať aj iných partnerov, možno USA a Rusko. A ďalšia pripomienka. Musíme taktiež hovoriť e, o um, obchodovaní s ľuďmi a prevádzačstve. E, boli sme v tábore Idomeny a na vlastné oči sme videli e, ženy, ktoré boli nútené k prostitúcii. Polícia naozaj nebola ďaleko. A napriek tomu sa to dialo, takže treba o tom hovoriť. Tábor Idomeny bol krátko po našej návšteve zrušený, ale je tu taktiež e, hotspot moria, aj tam dochádza k e, veľkému obchodovaniu s ľuďmi. E, ľudia sú vyháňaní z tohto tábora a sú im odobrané dokumenty. Treba naozaj zabrániť obchodovaniu s ľuďmi, na to sa treba viac zamerať. A potom otázka presidlovania prerozdeľovania. Viem, že niektoré členské krajiny nie sú ochotné spolupracovať, ale myslím si, že všetky členské krajiny musia konať zodpovedne. Belgicko napríklad e, to už spravilo aj niektoré ďalšie krajiny, treba však spraviť viac. Všetci musíme spraviť čo najviac na, na to, aby sme pomohli Grécku. E, Grécko si robí svoju časť práce, ale ostatní musia spraviť to isté. Ja naozaj dúfam, že pre Grécko nájdeme riešenie, aj keď to bude ťažké. Ďakujem za pozornosť. Asking, uh, Niedermüller, you... Pán Niedermüller, chceli by ste ešte niečo dodať na záver? Ďakujem pekne. Nemáme uh, veľa času, takže pár viet. V prvom rade by som sa rád e, poďakoval členom delegácie za spoločné úsilie, tak v Grécku, ako aj tu. A taktiež e, príspevok, za ich príspevok k správe. Som presvedčený o tom, že tá návšteva bola dôležitá v snahe e, pochopiť, alebo lepšie pochopiť Grécko a situáciu vo vzťahu s utečenci, utečencami. Dobre, takže sme vyčerpali tento bod programu. Máme ešte dve zasadnutia tento týždeň. V stredu 15. júna celý deň a štvrtok 16. tiež celý deň a v stredu sa bude hlasovať. A dnes po obede pokračujeme s vypočutím o dopade nedávnych migračných tokov na e, realizáciu a revíziu spoločného európskeho azylového systému. I'm, uh, I'm asking, uh, those, uh... Poprosím rečníkov, ktorý sa zúčastňuje prvej časti, pán Wagner, pán Polet a pán Sorel, aby prišli ku mne na tribúnu. A medzičasom možno iba niekoľko slov o účele tohto vypočutia. 4. mája ale áno, nech sa páči, zaujmite prosím svoje miesto. Takže komisia 4. mája navrhla prvý balík eh, s reformou spoločného azylového systému. Boli tam legislatívne návrhy prepracovania nariadenia Dublin 3, potom revízia nariadenia EASO a e, e, Eurodac my sme e, boli konzultovaní, čo sa týka druhého balíka čiže smernica o kvalifikácii a smernica o azylových postupoch a taktiež smernica o podmienkach príjmania. Ide o skúsenosti z uplynulých rokov a taktiež o implementáciu spoločného azylového systému v kontexte súčasnej krízy. Toto vypočutie má ozrejmiť to, ako sa uplatňujú rôzne časti tohto spoločného azylového systému a taktiež e, to, ako na implementáciu vplýva kríza. Dnešní experti poskytnú analýzu tak z hľadiska komisie, ako aj členských krajín, ale taktiež z akademickej e, obce a taktiež z oblasti mimovládnych organizácií. Všetci sa snažia túto krízu e, riešiť Všetkých srdečne vítam. Takže najskôr prezentácie a potom bude kolo otázok a odpovedí. Vítam teda pána Wagnera, e, ten vedie program e, v rámci Medzinárodného strediska pre e, rozvoj migračných politík a, a taktiež pána Krisa Poleta, ktorý pracuje pre mimovládnu organizáciu e, European Council on Refugees and Exile, takže taktiež Alexandra Sorela e, z Holandska. Zatiaľ ho medzi nami nevidím, ale áno, tam ste, prepačte, na konci stola. Takže najskôr pán Wagner, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, je pre mňa potešením tu s vami dnes byť a predstaviť vám našu štúdiu. Takže toto je prvá presvitka. 15 minút to je celkom krátka doba, ale pokúsim sa vás previesť štúdiou, ktorou máte v papierovej podobe pred sebou. Takže čo sa týka metodiky, cieľom štúdie bolo ohodnotiť súčasne platnú legislatívu v súvislosti so spoločným európskym azylovým systémom, pretože keď sa sústreďovali na nedostatky, nekonzistentnosti, protirečenia a problémy pri implementácii a transpozícii. A taktiež sme vzali do úvahy e, politické udalosti e, do roku 2016. Hlavne sme teda um, konzultovali s expertami a taktiež sme eh, viedli dialog vo vybraných členských štátoch a pokrli sme čas február až maj 2016, taktiež s aktuálnymi politickými udalosťami. Takže ako som povedal, hlavným skúmaným nástrojom bol spoločný európsky azylový systém a taktiež hlavne naredenie o Eurodac, naredenie dublinské. Takže sme sa na to dívali spoločne v súvislosti s zodpovednosťou a prerozdelením. A taktiež sme hovorili o rozhodovaní o žiadostiach o azyl na základe e, smernice o kvalifikácii a smernici o azylových postupoch. Tak sme hovorili o príjmaní azylantov a o brali úvahy opatrenia od leta minulého roka, predovšetkým e, rozhodnutie rady zo septembra 2015 v súvislosti s relokáciou, ale aj otvorenie nových hotspotov, e, nové rozhodnutie v súvislosti s presídlením a dohodu medzi Európskou úniou a Tureckom. Len stručne, už to tu zaznelo, ale je otázka, či spoločný európsky azylový systém slúži svojmu účelu. Sú tu mnohé problémy, o ktorých boli obširne už bolo už referované. Otázka je, či tento náš systém dostatočne rieši situáciu, ktorú prináša súčasná utečenská kríza. No a len si pripomeňme, keď sa pozrieme na vývoj od januára 2014, tak vidíte tie tmavé prúžky, to sú utečenci, ktorí prichádzajú do Turecka, tam je to celkom stabilné, ale ako vieme, od leta 2015 došlo k nárastu prílivu utečencov do Grécka. Vidíte to aj na tomto grafe a teraz sa to trochu zase zvrátilo a vyzerá to opäť ináč a zase rastie príliv utečencov do Talianska. Ešte pár takých e, úvah v súvislosti so, so spoločným európskym azylovým systémom. Na jednej strane ten názov, ako možno viete, nezodpoveda realite. Máme 28 rôznych azylových systémov, nemáme jeden spoločný. Čo týka solidarity, o tom už sa hovorilo. Je to skôr také spoločné prianie, ale bohužiaľ ešte to neodpoveda realite. Ďalej, čo týka ochrany, tak toto je problém európskeho azylového systému, že tá osoba musí už sa nachádzať na území EÚ, aby sa mohla uchádzať o azyl. Takže najprv táto osoba musí prísť do Európskej únie a tam sa musia brať do úvahy rôzne trasy, ináč tá ochrana nemôže byť poskytnutá. Čo sa týka zodpovednosti, Dublinské nariadenie sa riadi takými skôr náhodnými e, aspektami, hlavne teda zo zemepisného hľadiska. To je možno taký hlavný prvo, na základe ktorého sa určuje zodpovedný členský štát. Ďalej štandardy. Vieme, že máme k dispozícii rôzne smernice, ktoré stanovujú minimálne štandardy, ale je tam teda veľká rôznorodosť medzi jednotlivými členskými štátmi, čo sa týka štatútu azylanta, tak e, tam sa to líši medzi členskými štátmi, sú tam uznávané rôzne práva a skôr sa to uznáva len na, v rámci jedného územia, ale neexistuje vzájomné uznávanie. Ďalej, čo sa týka údajov, tak údaje, ktoré máme teraz v dispozícii, tie nie sú príliš spolahlivé, aby sme na základe nich tvorili naše politiky, nie sú príliš aktuálne, nemáme aktuálne informácie a to je trochu nebezpečné, keď hovoríme alebo argumentujeme týmito údajmi a na základe nich chceme tvoriť nové politiky. Keď sa pozrieme na Učenie zodpovednosti, tak e, jedna z hlavných víziev, o čo tu dnes zaznelo, je, že nemáme distribučný mechanizmus, len také núdzové opatrenia na základe rozhodnutia rady zo septembra 2015, ale aj nový návrh ktorý v súvislosti s Dublinom predložila v maji komisia, sa naďalej pridržiava Dublinu ako v podstate základného kameňa spoločného azylového systému. A hovorí sa tam o tzv. reaktívnom, o tzv. reaktívnom prerozdelení, ale podľa tohto kľúča len až e, členský štát už splní 100 tej očakávanej kapacity, tak až potom môže dôjsť v podstate k prerozdeľovaniu. Platňovanie, presadzovanie Dublinu je nedostatočné, neúčinné, príliš nákladné. Možno potrebujeme viacej stimulov pre členské štáty, aby boli solidárnejší, aby sa zamedzilo sekundárnym presunom, aby osoby sa zdržiavali tej v tej krajine, do ktorej boli presídlané. A taktiež už bolo minule povedané, že čo sa týka prístupu k ochrane, tak tam je to obmedzené. Máme 20 tisíc miest, ktoré absolútne zodpovedajú skutočným potrebám. Keď hovoríme o procese určenia azylu, tak tam je v podstate územné uznávanie, ktoré je súčasťou spoločného azylového systému. Máme rôzne e, v podstate percentá uznania v rôznych členských štátoch. A takže mali by sme sa presunúť od tohto územného uznávania k celoeurópskemu uznávaniu. To by mohlo pomôcť prvým, alebo prvý krok týmto smerom prišiel tým, že, sa, že sme tu mali návrh Európskej azylovej agentúry. Taktiež máme rôzne štandardy, rôzne štatúty, rôzne práva, ktoré potom na jednej strane e, prinášajú štatút azylanta, na druhej strane ochranu. V minulosti už tu boli návrhy tento štatút zjednotiť a harmonizovať, avšak nestalo sa tak a myslím si, že je celkom jasné, prečo potrebujeme tu mať napríkladné rozhodnutie, aby tu bolo nejaké rozhodnutie, potom môže prísť odvolanie. Čo sa týka dočasnej ochrany, tak toto je niečo, čo sa v podstate vôbec nevyužíva Mali by sme reagovať na masový príliv takýmto, utečencov takýmto spôsobom. Určite by to pomohlo. A, ale bohužiaľ sme sa zatiaľ na tom nedohodli ešte. No na záver, keď sa pozrieme na prijatie a integráciu, tak toto spolu súvisí. Máme tu aj smernicu o príjmaní. Opäť tie štandardy sa líšia členský štát od členského štátu a má to dopad aj na ďalšie legislatívne dokumenty, ako napríklad e, Dublin, napríklad tam návraty v podstate nie sú pokladané za možnosť. A taktiež možno znižiť atraktívnosť e, e, pre utečencov. Ďalej štrukturálne zmeny alebo štrukturálna výmena, solidarita medzi členskými štátmi, možno napríklad Rakúsko a Slovensko vzdielali takéto príjmacie zariadenia. Možno, že takýmto spôsobom aj iné členské štáty sa mohli za mňa podporiť. Integrácia. Takže integračné politiky takmer neexistujú v členských štátoch. Minulý týždeň komisia predložila akčný plán pre integráciu. Myslím si, že je tu určitý pozitívny vývoj v súvislosti s čo najrychlejšou integráciou Takže týmto smerom by sme sa určite mali uberať. Dve veci, ktoré nespadajú do spoločného európskeho zvolového systému. Myslím si, že je jasné, že keď uzavrieme trasy legálnej migrácie, tak v podstate potrebujeme azylový systém, tak aby to slúžilo ochrane utečencov, ale slúži to mnohým migrantom a ja dúfam, že tento model, ktorý sa, sa uchytí, ktorý obsávalo znamenie komisie, the quality of data. A čo sa týka kvality údajov, tak si myslím, že potrebujeme mať presnú predstavu o situácii. No a mm, sú mnohí utečenci, ktorí prišli do Maďarska, nezostali tam, ale toto číslo určite má aj dopad na relokáciu a na ďalšie opatrenia. Takže potrebujeme presnejší, presnejšiu predstavu o situácii. No a na záver ešte pár vecí. Je jasné, že spoločný európsky azylový systém nemôže vyriešiť krízu, ani chudobu, ani iné faktory, ktoré vyhaňajú ľudí zo svojej domoviny. Taktiež nemôže vyriešiť otázku mobility. Tiež nemôže zmierniť hospodárske rozdiely medzi členskými štátmi Európskej únie, pretože toto sú veľké stimuly pre sekundárne presuny migrantov No a ďalšia vec. Spoločný európsky systém je dôležitým prvkom, ale nenahrádza celkové riadenie migračných tokov. No a niekedy v rámci diskusie nechápem úplne, čo je vlastne spoločným základom na európskej úrovni. Hovoríme tu o spoločnom európskom azylovom systéme na jednej strane, ale vyzerá to tak, že sú mnohé členské štáty, ktoré by radšej mali svoje vlastné zielové systémy, takže potrebujeme silnú zaangažovanosť a pozitívnu, pozitívnu dynamiku, aby sme sa pohli smerom k zvládaniu migračnej krízy a spoločnému azylovému systému. Ďakujem, takže to bola taká stručná prezentácia. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem za to, že ste sa pridržiavali prideleného času, pán Wagner. A teraz slovo dozdávam Krisovi Poletovi ktorý je vyšším úradníkom Európskej mimoľadnej organizácie pre utečencov. Ďakujem za slovo. Ďakujem za to, že ste ma pozvali do, na toto vypočutie. Hneď na úvod chcem povedať, že sme sa zúčastnili štúdie ale mali sme iba poradnú úlohu. Takže sme, sme poskytli viacero faktov. Je tam teda ozrkadlený aj názor mimovládok. Súhlasíme s mnohými závermi a odporúčaniami, aj keď nemohno so všetkými, takže toľko som chcel úvodom. A ja tu zastupujem EKRE, mimovládnu, mimovládnu organizáciu. Je to sieť zhruba 90 mimovládnych organizácií, takže teraz chcem povedať trošku viac o pohľade mimovládnych organizácií na opatrenia, ktoré boli prijaté počas e, tzv. E, migračnej a utečeneckej kríze, krízy. Aj prístup, čo sa týka e, základných práv pri utečencoch. Zatiaľ to neviem, či to všetci vidíte, e, tri časti. Najskôr sa pozriem na niektoré jednostranné opatrenia prijaté počas krízy a taktiež v nadväznosti na rastúci počet utečencov žiadateľov o azyl. Ja sa zameriam hlavne na tie aspekty, ktoré e, eventuálne podkopávali ochranu základných práv žiadateľov o azyl. Zdá sa, že to teraz je odzrkadlené v návrhu komisie, <clears throat> ktorý buď už bol predložený, alebo bude. A potom sa pozriem na dve špecifické opatrenia prijaté na úrovni EÚ, e, prístup hotspotov a zameranie, so zameraním na azylový postup a potom e, mechanizmus relokácie a taktiež e, dohoda EU Turecku. A na záver poviem niekoľko slov o ďalšej reforme spoločného európskeho azylového systému. Najskôr taká všeobecná pripomienka. Celá diskusia sa teraz stočí o eh, azylovom eh, systéme EÚ, či je vhodný, či tie normy sú vyhovujúce, či môžu zvládnuť súčasný počet eh, utečencov a žiadateľov o azyl, ktorí prichádzajú do Európy. Odpoveď nie je jednoznačne áno ani nie. A kríza ukázala, že dublinský systém nefunguje a mnohé členské krajiny to priznali a taktiež e, podporujú reformu dublinského systému. Kríza však ukázala aj to, že úplne absentuje solidarita na úrovni EÚ. Predrečník o tom už hovoril, teda, že je spoločný azylový systém, ale solidarita je veľmi, veľmi slabá. Taktiež chýbajú účinné nástroje na uplatňovanie dohôd, ktoré už máme na európskej úrovni. A preto si myslím, že by to do istej miery nebolo možné na základe doterajších skúseností teda pri harmonizácii e, vyhodnotiť e, normy, či sú vyhovujúce alebo nie. Na to sa treba zamerať a musíme sa zamyslieť aj nad súčasnou realizáciou, uplatňovaním. Mnohé členské krajiny jednoducho normy nerešpektujú. V iných prípadoch je ešte priskoro e, skonštatovať, či tie normy sú vyhovujúce alebo nie. A taktiež chcem poukázať na to, že samotný nástroj na európskej úrovni a síce e, ako zvládať masívne príchody a, a síce tá smernica o dočasnej ochrane, tá sa zatiaľ nepoužíva a bolo veľa taktických aj politických dôvodov za tým, ale každopádne treba nad tým e, rozmýšľať aj v kontexte reformy azylového systému, pretože tá smernica o dočasnej ochrane mohla aspoň trošku zmierniť eh, tlak na azylové systémy vo viacerých členských krajinách a to práve využitím tohto systému, tohto nástroja. Takže najskôr národné opatrenia, ktoré boli prijaté v viacerých členských krajinách jednostranne počas krízy, Vidíte, eh, ja som sa ich pokúsil zos, eh, eh, zoskupiť, aj keď ich ešte viac, ale toto sú asi tie najdôležitejšie. No, to, čo je najjasnejšie a najreštriktívnejšie, to sú tie ploty, asi 8 krajín ich vybudovalo nielen na vonkajšej, ale aj na vnútornej hranici EÚ a taktiež stropy pre e, žiadateľov o azyl v niektorých krajinách. To platilo pre e, jednotlivé dne, ale Rakúsko napríklad teraz prijalo ročný strop a to je podľa nás úplné porušenie medzinárodného práva utečencov. A taktiež je tu charta OSN, z vyplývajú záväzky. Potom sa vo veľkom využívali zrýchlené e, postupy na hraniciach, k tomu sa ešte vrátim, potom možno pozitívnejšie e, zrýchlené postupy pri e, vyhovujúcich žiadostiach Platilo to pre Sýriu, Eritreu, aj keď to nefungovalo úplne dobre vo viacerých krajinách. A napriek tomu je ešte veľa nespracovaných žiadostí. Ďalší dôležitý prvok e, týka sa viacerých krajín. Ide o akýsi trend. Nie je to tak vo všetkých členských krajinách, ale sa aspoň čím ďalej, tým viac hovorí o tom, že tá ochrana by mala byť e, časovo obmedzenejšia, aby sa dalo rozlúšiť medzi tým, ktorí požívajú doplnkovú ochranu a tí, ktorí majú štatút e, utečenca. Na, uplatnili to napríklad Švedsko a Dánsko, ale potom sú isté znepokojujúce trendy napríklad vo Švedsku. Oni už neudelujú um, povolenia na trvalý pobyt, ale iba medzinárodnú ochranu, e, čiže akýsi e, trojro, takéto trojročné povolenie a 13 mesiacov iba e, pre tých, ktorí sú požívateľmi doplnkovej ochrany. Takže je potrebné pravidelnejšie prehodnocovať, či tá ktorá osoba ten štatút ešte stále e, potrebuje, alebo či sa náhodou jej štatút v krajine pôvodu nezmenil. A to je dosť nepokojujúci trend, pretože vieme e, na základe výskumu, že utečenci e, častokrát potrebujú ochranu a v priemere tá situácia, ktorú zažívajú, trvá už 25 rokov, takže ak by sme mali e, viac udelovať e, obmedzené povolenie na pobyt, to by znamenalo, že by bola stiažená integrácia, pretože by bolo ťažšie sa dostať na trh práce. Zamestnávateľia by ťažšie zamestnávali ľudí, o ktorých by nevedeli, či ešte stále budú mať povolenie na pobyt aj na budúci rok. Takže je to pre nás dôležité mať na pamäti aj vo svetle nadchádzajúcich diskusí v kontexte reformy spoločného európskeho azylového systému, pretože toto sú aj e, smery, ktorými sa uberá komisia pri svojich úvahách. Taktiež využitie, využívanie konceptu bezpečnej tretej krajiny. E, to sa taktiež e, výrazne vyvinulo. Pred rokom o pol ešte sa to ani skoro nevyužívalo v členských krajinách, nie v praxi. Niektoré členské krajiny to síce mali zakotvené v legislatíve, ale nevyužívalo sa to de facto alebo e, iba vo veľmi malej miere. Teraz je to ako keby ťažisko e, politik mnohých členských krajín a je to aj jadro Dublinskej reformy, nadchádzajúcej reformy smerníc o azyle. Maďarsko je asi najlepším príkladom, čo to môže znamenať v praxi. Maďarsko začalo systematicky od septembra 2015 odmietať žiadosti o azyl e, v zóne na e, maďarsko-srbskej hranici pod zamienkou, že tí, ktorí prichádzajú zo Srbska, nemajú e, dôvod žiadať o azyl v Maďarsku, keďže tak môžu spraviť v Srbsku. Čiže to úplne ignoruje odporúčania a síce, že Srbsko sa nedá považovať za bezpečnú tretiu krajinu. Nemám čas hovoriť o podrobnostiach, ale nie je to zatiaľ e, bezpečná tretia krajina, nie sú tu dostatočné zábezpeky a Maďarsko taktiež prijalo zoznam bezpečných tretích krajín. Zahrňa to e, všetky členské krajiny EÚ, vrátanie Grécka a pritom e, súdny e, dvor rozhodol, že by to tak nemalo byť. Napriek tomu Grécko je na tom zozname spolu s Tureckom a Rakúsko tiež teraz prijalo novú legislatívu, podľa ktorej sa systematickejšie využíva koncept bezpečnej tretej krajiny pre novoprichádzajúcich a z hľadiska základných práv vieme, že pri azylových postupoch a v smernici je viacero zábezpiek ohľadne toho, či sa nejaká krajina dá považovať za bezpečnú tretiu krajinu a taktiež každý žiadateľ by e, mal mať možnosť e, byť posudzovaný individuálne a taktiež je tu prezumpcia bezpečnosti, na ktorú by sa mal mať možnosť e, odvolať každý žiadateľ. Aj keď vieme, aká je napríklad situácia v Maďarsku, ale aj v Grécku je veľa pochybností o tom, či to v praxi funguje a či tieto e, zabezpeky sú účinné, <clears throat> pretože tá prezumpcia bezpečnosti by sa mala dať uplatniť vo veľmi krátkom čase, aj keď v prípade Maďarska by to, malo byť, by to mali maximálne byť 3 dni, aj keď vieme, že kvôli e, praktickým ťažkostiam v tra- tranzitných zónach je to skoro nemožné uplatniť si to z, do troch dní a taktiež dôkazné bremeno je v podstate iba na strane žiadateľa. Taktiež európske legislatívne požia- požiadavky, že by e, mal, mal byť dostatočný vzťah medzi žiadateľom a tou treťou bezpečnou krajinou, tak aby bol um, e, aspoň nejaký dôvod e, toho žiadateľa tam poslať, aj keď si myslím, že je to uh, neefektívne ťažko sa takéto prepojenie e, nachádza. A uplatňovanie tohto konceptu bezpečnej tretej krajiny znamená, že e, žiadatelia o azyl e, v podstate nemajú najmenšiu šancu na to, aby sa ich žiadosť posudzovala individuálne. Uplatňujú sa iba akési formálne kritéria. krajina chce posunúť e, potrebnú, odsunúť potrebnú ochranu na tretiu krajinu a teda znížiť e, e, takýmto spôsobom vlastne tie normy. Potom príjmanie a ubytovanie. Nejak sa mi nedarí posúvať stránky. Dobre, takže už to máme uznávame, že tá situácia bola naliehavá v prípade mnohých členských krajinách a mnohé sa snažili za e, extrémne krátky čas vybudovať e, ďalšie ubytovacie e, možnosti. Využívali sa napríklad telocvične. A takéto priestory mali e, na krátky čas prijať žiadateľov o azyl, ale e, stali sa skôr permanentným ubytovaním, aj keď e, vôbec pôvodne nemali slúžiť na takýto účel. Takže e, sú tu aj zraniteľní žiadatelia o azyl a pre nich je to znepokojujúci vývoj ktorému sa treba venovať a vyvoláva to aj nemalé napätie e, v tých e, strediskách, kde sa príjmajú žiadatelia. Ale čo tu je spoločné pri týchto národných opatreniach? Nuž to, že boli prijaté pod časovým tlakom, zrýchleným e, postupom prešli parlamentným procesom a nebola nejaká dostatočne hlboká diskusia alebo konzultácia. Ak dovolíte dve slova k hotspotom a presídlovaniu, asi priamo k presídlovaniu, pretože to je pozitívny prvok, pozitívne opatrenie na európskej úrovni s cieľom e, zmierniť tlak na krajiny ako Grécko a Taliansko a je to taktiež e, v prospech tých, ktorí do týchto krajín prichádzajú, ale predsa len by sme mali možno povedať zo pár aj kritik. Napríklad to, že to malo byť e, nejaké E, opatrenie, e, ktoré malo zmierniť tlak, ale kvôli byrokracii to v podstate ani nikdy tak e, nemohlo fungovať. Keď sa pozrieme na súčasný počet presídlených z Grécka a Talianska, tak je úplne jasné, že to tak fungovať nebude. Potom strop 75% to je veľmi problematické. Ak by sa takýto systém vôbec niekedy mal uplatňovať a fungovať, E, potom sa bude svojvoľne e, rozlišovať medzi e, jednotlivými žiadateľmi o azyl, ktorý bude potrebovať medzinárodnú ochranu. Príliš to zjednodušenie vníma utečencov, na jednej strane tí dobrí, na druhej strane tí zlí utečenci. A opäť sa to týka aj toho konceptu bezpečnej tretej krajiny a tých európskych zoznamov takýchto krajín. A ešte úplne na záver presídlovanie ako také je prejavom zvláštnej solidarity, ak sa nad tým zamyslíte, ak sa pozrieme hlavne na tie vysoké Prahy, pretože pomáhame Grécku a Taliansku, ale pri tých najjednoduchších prípadoch. A tomu by sa mala venovať najmenšia pozornosť, aj čas, aj peniaze. A potom tie ťažšie prípady Afričania, Irančania a tak ďalej, ale aj tie národnosti, ktoré po preskúmaní majú byť e, vrátené, to, to, to je e, problematický bod tejto politiky, takže e, sa to potom všetko prenecháva členským krajinám, do ktorých e, títo ľudia prišli v prvom rade. Ďakujem pekne. Teraz ako posledný pán Sorel hovorí v mene holandského predsedníctva a e, predloží pohľad členských krajín čo sa týka uplatňovania tohto spoločného európskeho azylového systému 15 minút. Prosím, rešpektujte tento čas. Uh, Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem sa snažiť rešpektovať tých 15 minút. Budem hovoriť o dopade migračných tokov na našu situáciu. Som tu v úlohe zástupcu a predstaviteľa súčasného predsedníctva EÚ a rozhodne nemôžem povedať, že by som tu zastupoval všetky názory všetkých členských štátov EÚ. V prvom rade by som naznačil trochu kontext, v ktorom sme sa nachádzali v januári tohto roka a potom zdôrazním niektoré aspekty, ktoré súvisia s európskym spoločným azylovým systémom, situáciou v EÚ a potom poviem to, čo sme urobili v súvislosti s aktuálnym balíčkom. Začnem kontextom. Vo februári rada prišla, bola toho názoru, že je potrebná reforma existujúceho legislatívneho rámca v oblasti migrácie v EÚ, aby sme mali účinnejšiu azylovú politiku. Boli dve témy, ktoré mali dopad na naše predsedníctvo. Poprvé návrh o krajine, o bezpečnej krajine pôvodu a potom návrh o spôsobe riadenia a manažmentu kríz. Nebudem zachádzať do detajlov k týmto dvom témam, ale sú zachytené v našom návrhu, v dokumente, ktorý máme pred očami. Predsedníctvo sme začali v ťažkej situácii, pretože na jednej strane sme museli čeliť migračnej kríze, ktorá už prebiehala a ktorá poukázala na mnohé slabé body. A na druhej strane sme sa snažili vytvoriť nový systém, ktorý by pokryl maximum rôznych situácií a aby bol aj možnosťou riešenia problémov do budúcnosti a aby vytvoril štrukturálne opatrenia dlhodobého charakteru, tak ako ich navrhla komisia. A e, na jar e, tohto roka sme zaznamenali obrovské migračné toky utečencov, ktoré prišli do Európy, ktoré majú veľký vplyv a ktoré môžu mať vplyv aj na destabilizáciu Schengenu. Preto podľa nás bolo kľúčové, aby EP a komisia rada spolupracovali na spoločnom európskom systéme, aby sa vytvoril taký systém, ktorý nám umožní účinne čeliť e, dvojakému e, toku, jednak utečencov, jednak imigrantov. Skôr než sa prišlo s prvým balíčkom troch návrhov, väčšina členských štátov uznali e, existenciu štrukturálnych problémov súčasného systému. Tieto boli spôsobené napríklad tým, že e, jednotlivé krajiny majú rôzne azylové systémy a rôzne systémy príjmu utečencov. Záverom bolo, že reforma by sa mala využiť na to, aby sa znížili rozdiely v aplikácii spoločných noriem v jednotlivých členských štátoch a tak bolo možné zabezpečiť konvergenciu a zabrániť sekundárnym tokom. Tu by som rád zdôraznil tri kľúčové body Európskeho spoločného azylového systému. Poprvé, iniciatíva o konvergencia v azylovej politike. Hlavným cieľom je, aby sme zabezpečili, že žiadatelia o azyl budú mať v každej krajine spravodlivé riešenie svojho, svojej žiadosti a že v každej krajine sa stretnú s rovnakými normami a pravidlami Zatiaľ to žiaľ nie je tak. Nedochádza k tomu, aby sme tento nedostatok konvergencie zabezpečili v praxi aj in situ v azylovej politike. Začali sme s iniciatívou, aby sme sa dohodli na krokoch, ktoré sú potrebné, aby sme znížili e, tú divergenciu a rozdiely, o ktorých som hovoril, ktoré existujú medzi členskými štátmi. V apríli sme na rade e, schválili závery, kde sa žiadala zvýšená úroveň výmeny informácií medzi členskými štátmi a aby sa posilnila spoločná interpretácia týchto informácií. Vybral sa Afganistan ako krajina, e, kde je možné realizovať pilotný projekt a Európska um, Európska kancelária pre podporu azylu začala pracovať práve v tejto krajine. Potom druhá, druhé opatrenie, zoznám tzv. bezpečných krajín. Ďalší dôležitý prvok v rámci systému SECA dávať, dať prioritu e, zoznamu krajín e, tzv. bezpečných, vytvorenie akéhosi spoločného zoznamu v rade máme k tomu stanovisko a viem, že aj Európsky parlament už postupne prichádza spoločnému názoru. Je to veľmi dôležité, aby sme už v tomto volebnom období mohli počas budúceho predsedníctva urobiť konkrétne kroky. V rade e, čakáme na stanovisko ESVČ k tomuto zoznamu a vychádzajú z tohto stanoviska rovnako ako Európskej agentúry pre základné práva adekvátne vyhodnotíme a správne vyhodnotíme, ktoré krajiny môžeme začleniť do tohto zoznamu. A tretí bod, bezpečné e, cesty prístupu Paralelne s európskym spoločným azylovým systémom naše predsedníctvo tiež veľa pracovalo na tom, aby vylepšilo humanitárny príjem a presídlenie e, utečencov a imigrantov. Tieto ilegálne príchodové cesty sú alternatívnymi cestami tým legálnym a bohužiaľ stáli život mnohých ľudí. My chceme, aby e, ľudia mohli, keď budú chcieť prichádzať do EÚ, prichádzali bezpečným aj s tým organizovaným spôsobom a preto chceme zabrániť obchodovaniu s ľuďmi v júli roku 2015 sa vydalo nariadenie v súvislosti s presídlením a dosiahli sme aj konkrétne úspechy. Keď komisia uverejnila tretiu správu o presídlení a relokácii, myslím, že to už teraz sa pripravuje e, štvrtá správa, 6 tisíc osôb bolo presídlených a sme si istí, že dodnes tento počet ešte narastol. Situácia samozrejme musí stále vylepšovať, aby sme mohli aplikovať program, tak ako bol dohodnutý medzi EÚ a Tureckom. Členské asociované štáty e, schválili spoločný program, tzv. dobrovoľný program pre sídlenia, ktorý sa predložil 11. januára tohto roka pracujeme na zozname postupov, ktoré by sme chceli aplikovať v spolupráci s Turkami a tieto kroky a postupy samozrejme budú mať aj podporu EASu. Ďalšia vec, o ktorej by som rád informoval, to je práca na treťom balíčku reformy v súvislosti s Európskou azylovou agentúrou, Eurodakom a tak ďalej. 4. mája sme predložili návrh. Ako dobre viete, a v pracovnej skupine diskutujeme o, o, paralelne o návrhoch. Reforma nariadenia e, z Dublinu má viacero cieľov. Rýchle stanovenie zodpovedného štátu, skrátenie deadlineov, procesov a tak ďalej. Určite vás neprekvapí, že sú rôzne názory na mechanizmus u pridelovania. Tento mechanizmus, aby prešiel, bude vyžadovať veľa úsilia od všetkých. Dôvod, prečo sme sa rozhodli pre túto reformu, je jednoduchý. Nemôže existovať azylový systém, systém, ak v praxi len niekoľko málo členských štátov pokrýva levý podiel e, žiadosti o azyl. Máme masívny prílev žiadosti a utečencov a potrebujeme adekvátne tieto žiadosti vyriešiť a na to potrebujeme jasný, účinný systém, ktorý nám umožní okamžite a účinne odpovedať na tieto žiadosti, ako už správne povedal Chris v súvislosti s programy e, naliehavého presídlenia a prerozdelenia Samozrejme, nehovoríme o tom istom, ale minimálne je tam veľa spoločných bodov s, e, s dublinským e, systémom presídlenia. To nám umožní tento systém vylepšiť, možno nie až do takej miery, ako by sme chceli, ale určite by nám to umožnilo lepšie spolupracovať s radov a tak aj, aby členské štáty mohli adekvátne splniť svoje povinnosti. Tiež sme videli, že už sú náznaky veľkého pokroku, ale očakávame aj prijatie určitých opatrení. Zdá sa, že členské štáty sa všeobecne zhodujú na tom, že Eurodax sa musí rozšíriť, aby sme obmedzili ilegálny príchod utečencov na naše hranice a aby sa lepšie aplikovali existujúce normy. To isté platí na zlepšenie úlohy EASO. Táto agentúra e, musí byť braná do úvahy a musí zohrávať kľúčovú úlohu práve v tejto azylovej politike. O tom sa bude diskutovať práve zajtra na pracovnej skupine a to je veľmi dobrý krok e, v rokovaniach. Rovnako ako vy očakávame návrhy komisie pre druhú reformu, kde dosiahneme, kde by sme chceli dosiahnuť teraz zmeny v nariadení a tiež e, smernice o kvalifikácii. A to nám umožní urobiť aj adekvátne e, zmeny dublinského nariadenia. Záverom, holandské predsedníctvo aj členské štáty uznávame, že európsky azylový dobre fungujúci systém vyžaduje integrovaný prístup a to neznamená len, že si musíme urobiť poriadok doma, ale musíme analyzovať aj externú dimenziu a analyzovať situáciu v príjmových a tranzitných krajinách a krajinách pôvodu. Myslíme si, že toto všetko, aj rovnako ako dokument komisie, bude príspevkom. Um, holandské predsedníctvo pomaly končí. Ja si myslím, že už sme urobili za týchto 6 mesiacov maximum, aby sme poukázali na najvýznamnejšie body azylovej agendy. Samozrejme nechceme nejakým spôsobom pozabúdať na dôležité body a teraz práve odovzdávame e, posolstvo slovenskému predsedníctvu. Takže, milí kolegovia, štyria Zahlasil slova pán Koalo, pani Sipa, pani Stevens a pani Gomeš, poky, pani Wikström. Takže týmto uzatváram eh, zoznam rečníkov. Pán Koalo prvý. Ďakujem. Myslím si, že je jasné, že potrebujeme lepší a funkčný spoločný európsky azylový systém. A určite sa shodneme na tom, že nová Európska agentúra pre Aziu bude hrať v tejto otázke dôležitú úlohu. No a vypočuli sme si prezentácie troch hostí, chcem im poďakovať. V štúdii, ktorú predstavil pán Wagner, sme počuli, že táto nová agentúra by mala zblízka monitorovať implementáciu politik Mám konkrétne otázky pre týchto troch rečníkov. Kto sa chcete vyjadriť k jednotlivým eh, bodom? Takže poprvé, súhlasíte so súčasne prednesem návrhom v kapitole 5 návrhu komisie monitorovať a vyhodnocovať všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému? Stačí to? Alebo ste toho názoru, že je potrebné mať nejaký mechanizmus vyhodnocovania hrozby, podobne ako navrhuj, navrhuje um, ako v súvislosti s Európskou pohraničnou a pobrežnou strážou, ale bolo by to teraz v súvislosti s azylom. Po druhé, myslíte si, táto agentúra by mala hrať dôležitú úlohu pri monitorovaní relokácie? A po tretie, komisia pravdepodobne navrhne eh, harmonizáciu štatutu eh, azylanta v rámci eh, nadchádzajúcich návrhov. O tom ste hovorili ako o druhom kroku. Myslíte si, že vhodné by bolo, by, že by bolo vhodné mať takýto federálny spoločný systém a prečo? Ďakujeme. Pani Zipov. Ďakujem. Rada by som poďakovala srdečne trom rečníkom. Mám také dve, tri otázky pre našich panelistov. Chcem najprv poďakovať pánu Wagnerovi, že okrem ďalších rôznych bodov, ktorých tu my diskutujeme v parlamente, taktiež spomenul hospodárske nerovnosti medzi členskými štátmi, ktoré toto potom ovplyvňuje spoločný európsky asilový systém, pretože skutočne to vedie k tomu, že sú odlišné normy, ale aj odlišné možnosti poskytnúť ochranu. No a samozrejme tieto nerovnosti sú zodpovedné aj za odlišné smerovanie vnútornej migrácie v Európskej únii. No, chcem sa pána e, Wagnera opýtať na rôzne e, kvóty uznávania utečencov. Moja otázka je, napríklad máme tretí, tretiu krajinu A a do Nemecka, Francúzska alebo do Švedska tam niekto príde, podá tam e, žiadosť o azyl a tam sú odlišné kvoty pre uznávanie závisí to potom od rôznych postupov alebo od e, odlišnej politickej vôle v členskom štáte, alebo je možné, že z členského štátu A utekajú určité skupiny ľudí do iného členského štátu viac než do iného členského štátu. Takže podľa vás, ako je to tam? Chris Polet, tu mám otázku v súvislosti s relokáciou. Myslíte si, že to je skvelý, e, solidárny princíp, pretože tu si každý vyberá hrozinka z koláča. A iba tí, ktorí majú veľkú pravdepodobnosť, že im azyl bude udelený, potom by mali byť skutočne presídlení. Takže ja súhlasím s vami, ale myslím si, že to bolo myslené tak, že, tento, že na prechodnú dobu sa zabezpečí takýto systém, aby členské štáty potom boli pripravení čeliť tejto výzve. No a nakoľko to funguje, to teraz nebudem hodnotiť, ale pre nejak, na nejakú prechodnú dobu by som si dokázala predstaviť takýto mechanizmus. Samozrejme, chcem k tomu doplniť ešte ďalšie mechanizmy. No a ešte dve konkrétne otázky pre Alexandra Sorela. Je to otázka presidlovania v súvislosti s výhlas, s dohodou medzi členskými štátmi a Tureckom. Tam sa hovorí o konkrétnom čísle 72 tisíc. Ja neviem, či ešte tento rok by tieto osoby mali byť presídlené, alebo nakoľko je to časovo ohraničené. A dôležitá je tu otázka, či je tu dohoda všetkých členských štátov v súvislosti s presídlovaním a ktorá aj, potom je aj v súčinnosti s Libanonom a s Jordánskom. A ešte otázka z praxe v súvislosti s princípom e, bezpečnej tretej krajiny. Hovoríme stále o bezpečných tretich krajinách a napriek tomu sa každá žiadosť o azyl individuálne preveruje, ale v rámci nejakého urychleného postupu. Takže je pravda, že toto v praxi aspoň v niektorých členských štátoch vedie k tomu, že v podstate utečenec musí dokázať, že mu v tejto tretej krajine hrozí prenasledovanie. Takže ja keď utekám z nejakej krajiny, kde e, som členom určitej skupiny, ktorej hrozí mučenie, ale mal som šťastie, že ma v minulosti ešte nikdy osobne nemučili. Takže ako mám dokázať, že mi hrozí toto nebezpečenstvo, že ma chcú mučiť? Takže to ma zaujímalo, či nám poviete niečo k praktickému prebehu tohto postupu. Ďakujem. Teraz pani Stevens. Ďakujem. Ja by som rada poďakovala všetkým ruč- rečníkom eh, za ich vystúpenia a príspevky. Keď sme hovorili o relokácii alebo presídlení, ja si myslím, že je tu veľmi dôležitý um, moment alebo postup, ako dosiahnuť, aby tie množstva utečencov v táboroch v Turecku, v Jordánsku či inde, aby sa mohli presídliť v Európe, v Belgicku a v Anglicku, sa preukázalo, že doteraz táto metóda metóda presídlenia sa presadila, takže takéto e, osoby môžu takýmto spôsobom byť transferované. Takisto sa budeme snažiť o to, aby sme pomohli týmto ľuďom a takto by utečenci a títo ľudia nemuseli riskovať svoj život a život svojich rodín, a rovnako by sme takto podkopali postavenie tých o, ilegálnych tých obchodníkov s ľuďmi. Otázka je, e, že tento bod európskeho azylového systému by mal byť kľúčový. Prečo by sme sa viacej nesústredili, viacej na presídlenie? Je potrebné, aby je potrebné, aby k tomu všetci prispeli, aby existovala skutočná európska politika v tejto oblasti. To znamená ľudia, ktorí sú v Turecku alebo zatiaľ v Jordánsku, aby mohli podať žiadosť o azyl po druhé. A potom sú e, také faktory, ktoré môžeme nazvať pull a push. A my sme minimálne mali povedať niečo v prípade tých push faktorov, pretože existujú isté faktory, ako sú občianské vojny, vojny, konflikty a podobne. A otázka e, je potom aj ten faktor pol a síce ako by sme mohli zabraniť tomu, aby ľudia, ktorí nie sú skutoční utečenci, aby sa nemiešali do tej veľkej masy migrantov, ktorí sú migrantami, utečencami humanitárnymi a kým budeme mať tieto problémy, je pravda, že vždy budeme mať ekonomických utečencov, ktorí sa budú vždy snažiť pridať k tým eh, skupinám skutočných utečencov, ako by sme mohli skutočne pôsobiť hlavne na príčiny. Pani Gomeš, by sa opýtať, pán Sorela, tých 50 tisíc ľudí, ktorí stroskotali alebo ostali e, uviezutí v Grécku. Kto má sa nich zodpovednosť? Porušujú tam ľudské práva, týka sa to žien, detí, aj mužov. A toto sa deje na európskom území. Takže kto sa ujme zodpovednosti za to, že týchto, že títo ľudia budú prioritne premiestnených. Počúvame tu príbehy ľudí, ktorí musia predať svoje deti, aby zaplatili pašerákom. No a tento systém nefunguje. A sú tu krajiny, ktoré dobrovoľne chcú prijať utečencov, ako napríklad Portugalsko, tak to tu nefunguje. A nikto nechce hovoriť o Portugalsku. Napriek tomu, že taktiež nás zasiahla kríza opatrenia, šetriace opatrenia, pretože vy nechcete asi, aby to fungovalo. A sú tu ďalší, ktorí ešte stávajú ploty a pretože oni naozaj nechcú, aby tento systém fungoval. No moja otázka je, napadlo to už radu, že tá koncepcia bezpečnej tretej krajiny je nekompatibilná s medzinárodným právom, s dohovorom OSN o utečencoch. Pýtali ste sa UNHCR na ich názor? No a napadlo vás, že zoznam bezpečných tretich krajín porušuje medzinárodné právo? Prečo sa, neopý- sa pýtate na stanovisko EASA, agentúry EASO, ktorý nemá dostatok personálu, alebo e, agentúry pre základné práva FRA, prečo sa neopýtate radšej UNHCR? UNHCR by vám mohli odpovedať, ktoré sú bezpečné a ktoré nie sú bezpečné krajiny. Pokiaľ teda pripustím, že takáto koncepcia je adekvátna, vhodná, prípustná. No a na záver, čo bráni rade, aby zavedla opatrenia na zaručenie legálnej cesty pre utečencov do Európskej únie. Pokiaľ je to súčasť diskusie, pokiaľ ste, prečo ste to začali už implementovať? Máme tu hromadu Nigeričanov, v Nigerii máme všetci ambasády. Prečo naše ambasády v Nigerii napríklad nezorganizujú stretnutie, aby sa ľuďom povedalo, že budeme príjmať a že tu bude nejaký systém monitorovania, skúmania pre ľudí, ktorí chcú prísť do Európskej únie. Ďalej tu máme krajiny, ktoré sú zdrojom e, utečencov Etiópia, Eritrea, e, Južný Sudán. Tak čo rade bráni, aby robila niečo v tomto zmysle? No, taktiež agentúra ESO nefunguje ešte tak dlho, takže prečo ju chcete prerábať? Keď viete, že nemá dostatok personálu. Takže čo je vašim cieľom, pán Sorel? Povedal, že rada na to momentálne pracujem. Pani Wikström, ďakujem budem hovoriť len všeobecne. Jediná vec, ktorú vieme najisto, a dnes je to skutočne citeľné, je, že história sa často opakuje. A v, v júni 2013 sa dali dohromady spoločný európsky azylový systém. Prijali sme 5 legislatívnych aktov na panárke v Štrasburgu. Ja si to pamätám, ako by to bolo dnes. Takže história sa opakuje, opäť tu sedíme, máme odlišný kontext, odlišný scéna naprieč Európou. A mám takú všeobecnú otázku, ktorá si myslím, že je ale zásadná. Myslíte si, že tentokrát s novými návrhmi od komisie, či vytvárame odolný azylový systém, ktorý odolá zaťažkávajúce skúške nad, nadchádzajúce dni, pretože vieme, že chceme komplexný prístup, aby sa to zúčastnilo 28 členských štátov. Ale hlavná vec je to, k čomu sa ťaľ nikto nevyjadril. Tieto návrhy sú dostatočne odolné, obstoja aj v dlhšom období než 3 roky. Alebo budeme naďalej iba meniť smernice na nariadenia, robiť takéto kozmetické úpravy, aby sme sa vzájomne potešili, alebo tentokrát už to robíme správne a môžeme zaručiť dôveru medzi európskymi občanmi. Pretože toto je naša kríza, nie je to kríza utečencov, ale je to otázka nedostatku dôvery európskych občanov v nás, európske inštitúcie, európskych politikov. Ja to vidím takto. Toto podľa mňa je tá najhoršia dnešná kríza. Prekonáme túto krízu týmito novými návrhmi a umožníme európskym občanom môcť plne dôverovať európskym inštitúciám v tejto oblasti, v týchto politikách. Hovoríme tu o legálnych cestách do Európy. No a taktiež hovoríme o prerozdelení, o spravodlivom zdieľaní zodpovedností členských štátov. A mám jednu špecifickú otázku. konkrétne pre pána Sorela. Minulý týždeň sme počuli, ako švedský aj rakúsky minister hovorili o tom, že potrebujeme ďalšie dohody s ďalšími tretími krajinami. Podobne ako máme túto dohodu alebo vyhlásenie, alebo ako sa tomu správne hľadiska hovorí, ktorú má, ktoré máme s Tureckom. No a taktiež minister vnútra Rakúska o tomto hovoril, aj nový švedský minister pre európske záležitosti hovorili o tom, že potrebujeme ďalšie takéto dohody, ako je tá, ktorú máme s Tureckom. No a ďalšia otázka. Diskutuje sa o tomto narade? Dá sa predpokladať, že prídu ďalšie takéto dohody? Alebo bude to pokračovať ako doteraz? pretože si myslím, že by sme si najprv mali upratať vo vlastnom dome, predtým než e, zektarnalizujeme naše povinnosti. Pani Veržia. merci, madame. Ďakujem, pani predsedajúca. Rada by som poďakovala štyrom, trom rečníkom, pretože si myslím, že z hľadiska faktov sa všetci zhodneme na tom, že to nefunguje Pán Sorel, páčia sa mi dve vaše vety, že treba k utečencom pristupovať rovnako na základe univerzálnych noriem, nezávislo od kraj, na tom sa všetci zhodneme. A tiež všetky osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, môžu prísť do EÚ bezpečne. Na tomto, v tejto línii ja sa zhodnem, to je v poriadku. A rada by som tiež dodala, pretože o tom som nepočula nič. Aká je situácia práve v týchto bezpečných legálnych cestách? Hovorili ste o otázke relokácie, ale to nesúvisí vôbec nič s e, bezpečnými legálnymi cestami, pretože to by znamenalo až ten aspekt po príchode do EÚ a ako by tieto bezpečné cesty umožnili ten spôsob príchodu, a to je otázka na troch, ako tie bezpečné krajiny by umožnili bezpečne prísť na územie EÚ a ako by umožnili, že azylové právo by sa integrálne rešpektovalo, teda že by sa individuálne riešila každá žiadosť nezávislo od krajiny pôvodu a ako sa dokončila alebo v akom štádiu je dokončenie dohody s Tureckom, Stále nevieme, či je to vyhlásenie dohoda, čo to je. Aký je názor všetkých zainteresovaných v porovnaní s tým, čo minulý týždeň uverejnila komisia, o, čo neznamená nič iné, len zmenu či modernizáciu dohody s Tureckom, pretože väčšina alebo všetky krajiny pôvodu ktorý, e, tých utečencov, ktorí prisajú, prichádzajú ilegálne do Európy, tak e, ako s nimi naložiť a ako je tak ako hovorilo, hovorila rada, keď sa hovorilo o EITRE a keď sa hovorilo o zločinoch proti ľudskosti v tejto krajine pred e, dvomi týždňami, teda za vášho predsedníctva bola schôdza, bol tam aj minister zahraničných vecí, z Eritreje, ktorý urobil určité vyhlásenia k tejto téme, ktoré boli podľa mňa skutočne uchvacujúce, tak ako môžeme pristupovať k tomu, že by tento nový mechanizmus konečne odstránil tie rozdiely v prístupe medzi jednotlivými členskými štátmi. Samozrejme je potrebná aj dobrá vôľa členských štátov, lebo ja rovnako ako Cecília si myslím, že my tu máme veľké množstvo krásnych prejavov, ale v praxi sa nič nedeje. A vy ste to sami povedali, členské štáty si robia všetko po svojom. A tiež by som rada vedela, e, váš názor k tomuto nebezpečnému vývoju, ktorý ja teda vidím, ten vývoj medzi utečencami a ekonomickými imigrantami, ale ten vývoj medzi dobrými a zlými utečencami, hlavne keď ten koncept dobrého utečenca sa aplikuje na to kritérium 75 a to je vlastne negácia azylových pravidiel pre mnohých. Takže tu je naozaj veľa otázok a k samotným záverom a návrhom ja mám minimálne pochybnosti. Dobre. To boli teda otázky. A teraz odpovede, ale nebudete to mať ľahké, keďže máme veľmi, veľmi málo času. Prosím vás o stručnosť. Skúste sa zmestiť do dvoch, troch minút. E, viem, že niektorí mali veľa otázok, ale pokúste sa. Takže v poradí, akom ste vystupovali, pán Wagner ako prvý. Ďakujem. Rýchlo odpoviem, čo sa týka EASO monitorovania. To by bol pozitívny prvý krok, ale je tu veľká výzva pre EASO pri monitorovaní, pretože predbežnou úlohou mala byť podpora členských krajín pri monitorovaní to sa bude ťažko asi prekonávať a už sa to tu spomenulo. EASO nemá dostatok pracovníkov ani prostriedkov a podľa mňa by tu malo byť akési EASO plus, čiže aj pomoc nejakej agentúry, to by dávalo zmysel. Ďalšia otázka. Uznávanie a kvóty. Je, sú dôvody pre tie rozdiely a asi sa to nikdy nepodarí úplne zharmonizovať, je to veľmi jasné. Ja som veľmi rád, že ešte stále rozhodujú eh, ľudia a ti vedú pohovory rôznymi spôsobmi, majú rôzne vnímanie, čiže aj výsledky sa líšia. Ale potom jedna vec, o ktorej som jasne hovorila aj pri prezentácii, rozdiely pri ochrane štatúte utečencov. Niektoré členské krajiny skôr udelovali e, doplnkovú ochranu, pretože to znamená menšie práva a nedávali tak ľahko štatút utečenca. V Švedsku to bolo doteraz harmonizované, ale urobili krok vzad, takže znížili práva v prípade doplnkovej ochrany a to um, nie je na dobroveci podľa mňa. Potom externé spracovávanie, to sa tu taktiež spomenulo, pani Stevens. Tu treba toho spraviť ešte veľa aspoň čo sa týka právneho základu, ako by to mohlo fungovať. Tiež som to stručne spomenul. Máme teraz tú teritoriálnu zásadu, takže tá osoba vlastne musí nejak dokázať to prepojenie, ak chce žiadať o azyl, ale sú aj návrhy pre bezpečný prechod. Hovorí sa aj o programoch súkromného sponzorovania vo vzťahu s Kanadou. Podľa mňa je to zaujímavý program. Potom uľahčenie vízového styku, to sa viackrát spomenulo a ešte posledný bod, spájanie rodín, to je ďalší, ďalšia možnosť takýchto bezpečných prechodov, ale opäť sa to teraz neuberá správnym smerom, pretože viaceré členské krajiny teraz uplatňujú rôzne práva, teda znižujú práva pre požívateľov ochrany. A teda je stiažené spájanie rodina, to je naozaj nesprávny <clears throat> smer, pretože tam je jasné prepojenie e, s tou ktorou krajinou. Nedáva zmysel niekomu brániť e, z Turecka prísť do Nemecka alebo Rakúska, ak tam má časť rodiny. Ďakujem, pán Polák. novonavrhovaná azylová agentúra EÚ áno, pri monitorovaní a aj vo svetle navrhovaných nástrojov. Má to byť veľmi hĺbkové monitorovanie e, e, e, vzorky. To bude asi potrebné, ak chceme dosiahnuť nejakú konvergenciu a potom kompetencie pri e, individuálnych rozhodnutiach e, v kontexte žiadateľov o azyl, to je naďalej v rukách franských krajín. A podporil by som predrečníka síce e, nejasná povaha agentúry, čiže mala by podporovať členské krajiny a úlohu EASO, Tie kompetencie sa však zvyšujú v prípade agentúry. Aj sa zmenila situácia žiadateľov kvôli Turecku. Mala by byť e, nezávislejšia tá agentúra. A potom je tu otázka toho, akým e, cieľom vlastne slúži. Myslím, že to sú tie hlavné otázky a potom centralizované rozhodovanie v EÚ. Ďalšia otázka. Agentúra v súčasnosti nemá nejaký ochranný mandát a ak by sme sa mali uberať e, cestou centralizovaného rozhodovania, tak je to kľúčová otázka. Ako zaručíme, že takáto agentúra, orgán bude konať v záujme medzinárodnej ochrany a nie tej ktorej členskej krajiny. Potom presídlovanie, prerozdeľovanie, áno, to mal byť nejaký dočasný mechanizmus. Neviem, či naozaj dočasný je, keď sa pozrieme na návrh komisie pri reforme dublinského systému, tak 75-percentný prach sa nahrádza systematického uplatňovania konceptu tretej bezpečnej krajiny a prvej krajiny, eh, kde vstúpil žiadateľ o azyl. Neviem teda, či eh, teda akým smerom sa to uberá. A ešte na záver, externé spracovávanie. Prečo nie? Prerozdeľovanie už existuje ako nástroj a my netrpezlivo, netrpezlivo od komisie čakáme ambiciózny návrh v tejto oblasti. Viackrát ho už oznámila. A to je naozaj nevyhnutné. Takže eh, nešpekulujme pri eh, externom spracovávaní, keďže už máme osvedčené nástroje, ale potrebujeme iba viac investícií a politickej vôle. To isté platí pre spájanie rodín. Stručne súhlasím s Martinom. Teraz to ide úplne nesprávnym smerom, pretože e, spomalujeme to spájanie rodín. Vo viacerých členských krajinách výrazne a je čím ďalej tým viac e, žien s deťmi bez mužov, ktorí prichádzajú na grécké ostrovy a tomu sa musíme naliehavo venovať. Ďakujem pekne, pán Sorel. Pokúsim sa o stručnosť, ale aj o kompletné odpovede. Vy ste položili správne otázky, pán poslanec, ako rada rozhodne pri týchto otázkach, neviem, ale monitorovanie. To je veľmi dobrá úloha v prípade agentúry. Malo by to platiť pre pobrežnú hliadku a ďalšie. Pani Sipel, chceli ste čísla? 18 tisíc z júla to ostalo. a humanitárne misie. Ten návrh je sfinalizovaný. My sme navrhli ďalšie znižovanie tých, ktorí prichádzajú z Turecka, ale zatiaľ sa o konkrétnych číslach nehovorí. Súhlasím s vami, teda bezpečné tretie krajiny jednotlivé prípady, ide aj o potenciálne hrozby, nielen o konkrétne hrozby, tak by to malo byť v každom azylovom konaní, aspoň takto poznám z Holandska, a potom e, na e, kontinente 50 tisíc piatok na rade sme e, o tom hovorili, asi o tom viete. UNHCR a Grécko spolu EASO začali s predbežnou registráciou tých 50 tisíc v Grécku. Idomeny sa presunulo do iných priestorov. Všetkých tlačíme do toho, aby sa podmienky príjmania v nových táboroch zlepšili a, a ostatné členské krajiny musia jednoducho viac pomôcť EASu, expertami, pri registrácii, ale aj pri príjmaní utečencov, pretože tým ľuďom treba pomôcť a to je naša výzva aj v prípade Grécka. Hovorili ste o bezpečnej krajine pôvodu alebo o bezpečnej tretej krajine, že to nie je v súlade s medzinárodnou legislatívou, ale pritom váš parlament a rada žiadali EASO o správu, ktorá by vyhodnotila bezpečnosť prílohy zoznamu bezpečných krajín pôvodu. A Pani Wikström položila tú otázku za 500 tisíc, či máme dostatočne, či budeme dostatočne odolný systém. Ja naozaj dúfam, že áno. Mysleli sme si to aj minule. A keď sa ma spýtate osobne, tak e, sa obávam, že bude ešte aj štvrtá verzia európskeho azylového systému ja v tejto oblasti pracujem 35 rokov, takže vám neodpovedám ako e, člen mm, holandského predsedníctva EÚ, ale v mojom mene osobnom. Takže budú asi ešte potrebné zmeny. Každopádne sa uberáme smerom k jednému e, systému. A potom interný a externý rozmer. Mali by sme si asi pozametať pred vlastnými dverami, ale nemôžete to spraviť bez toho, aby ste pamätali na externý rozmer, hlavne pri presidlovaní. Tu čakáme na návrh komisie, aby e, bol nejaký trvalý systém presidlovania. E, presidlovanie je vždy v kontexte tretich krajín ak chcete teda kompletný obraz, tak aj tu musí byť externý rozmer. A ešte Eritrea, oni spadajú medzi kritériá na presídlovanie. Ďakujem pán Sorel, ďakujem všetkým trom rečníkom, pánovi Poletovi, pánovi Wagnerovi, aj Sorelovi za účasť, odpovede. Teraz sa dostávame k druhej časti dnešného poobedia, dnešného vypočutia. Ehm, prídu noví rečníci, takže chvíľu počkáme. So, uh, for the next one. ask... Uh, Takže pozývam na tribúnu ďalších rečníkov, pretože o, ide o e, následné kroky. E, pán Ryan, pán Šembri, pani Bendel a pani McGowan. Prosím, zaujmite svoje miesto po mojom boku. as uh, Mrs. has to take... Uh... Takže pán Schembry musí chytiť lietadlo, takže ho požiadam, aby začal tento druhý panel. Je hovorcom uh, Európskej kancelárii pre podporu azylových otázok EASO, takže okamžite sa môžete chopiť slova. Pán Schembry. Thank you, Chair. Thank you, uh... Ďakujem, že ste pozvali moje agentu, moju agentúru na toto stretnutie. Teší ma, e, že ste, tu, e, že ste ma dnes pozvali a budeme sa snažiť vyvodiť dôsledky a závery e, z určitých krízových a kľúčových bodov, ktoré sa tu spomenuli. Rád by som tiež využil túto príležitosť, aby som vás informoval bližšie o tom, aká je súčasná situácia s operáciami v Grécku a v kritických bodoch. Vypočul som si už veľa komentárov a možno by bolo vhodné, že by som sa im venoval. Začnem Gréckom. V Grécku prebiehajú dva zásadné procesy. Na jednej strane je to relokácia, na druhej strane aplikácia e, vyhlásenia EU Turecko. Relokácia, ako už bolo povedané, tak prechádza informatívnym procesom či etapou a robíme predregistráciu. Rád by som upoznil, upozornil že ako náhle sa ukončí tá predbežná registrácia, tak potom usí, pre, musíme prejsť k samotnej registrácii. Musíte e, byť registrovaní, ak chcete byť presídlení, inak to nie je možné. A Poslali sme gréckým orgánom otvorenú informáciu s tým, že už máme dostatok personálu na to, aby sme mohli zrealizovať predbežnú registráciu aj registráciu ako takú. Doteraz Z Grécka bolo presídlených 1420 osôb. Pokiaľ ide o aplikáciu vyhlásenia EU Turecko, sme aktívni na Lesbose, Samosa Kiose. Robíme tam pohovory o priateľnosti, o, to, o čo vlastne ide. Je to pohovor, taký dialog e, s konkrétnou osobou, e, ktorá sa nachádza na týchto ostrovoch. My sa samozrejme nejakým spôsobom nevyjadrujeme, my robíme len určité správy a zbierame údaje a sú to grécké orgány, ktoré robia finálne rozhodnutie. Aká je situácia v Taliansku? Snažíme sa zvýšiť našu prítomnosť v Taliansku. Pôsobíme v, e, v časti relokácie, pracujeme v hotspotoch aj na aj v tých kritických bodoch. V hotspotoch sa robí preregistrácia v Taliansku, neustále narastá počet prichádzajúcich a skonštatovali sme e, významný náraz príchodu Eritrejcov, ktorí tiež by mohli žiadať o relokáciu. A teraz by som vás rád informovala o našich skúsenostiach. Myslíme si, že sú tu dva aspekty, ktoré sú dôležité, ktoré aj vplývajú na našu diskusiu a síce operatívne. Je jasné, že je potrebná väčšia flexibilita a väčšia operatívnosť. A to sa týka aj návrhu komisie pre novú azylovú politiku. Potrebujeme dostatok prostriedkov, aby sme mohli veľmi rýchlo e, rozmiestniť personál, ale sú ťažkosti, ktoré sa opakujú pri vyhľadávaní expertov, ktorých by sme mohli rýchlo umiestniť do hotspotov a kristických bodov. Rovnako potrebujeme nové nariadenie má nový azylový program či projekt, ktorý sa musia rozvíjať dobrovoľným spôsobom a tento návrh eh, by mal eh, využiť eh, tým 500 ľudí, ktorí by mali byť schopní e, sa rozmiestniť a pôsobiť v priebehu troch dní. Toto je veľmi dôležité, ale znovu opakujem, je veľmi zložité nájsť odborníkov v tejto oblasti. E, tento tým by, bol, byl, ak, by bola akási posila, ale zároveň by sme vychádzali aj z vlastných, z vlastných zdrojov. V návrhu sa uvažuje o náraste personálu agentúry, aby sme mohli mať k dispozícii viacej personálov, aby sme sa mohli zúčastňovať operácií aj prostredníctvom nášho vlastného personálu. Po druhé, to, čo sme sa poučili, že potrebujeme agentúru, ktorá bude bližšia k SEKE, pokiaľ ide o azylový systém, aj pokiaľ ide o úlohu kontroly a dohľadu plnenia. Vychádzajúc z kapitoly 3 o krajinách pôvodu, tak táto agentúra musí veľmi úzko spolupracovať Zároveň táto agentúra musí mať ústrednejšiu úlohu pri stanovovaní usmernení a to umožňuje väčšiu konvergenciu azylového systému. Ďalší aspekt je aspekt kontroly a dohľadu, ako už vyplynulo z diskusie. Úlohou agentúry by bolo vytvoriť mechanizmus na dohľad plnenia princípov a pravidel v členských štátoch, vychádzajúc z tých povinností registrácie v azylovom procese. Komisia aj členské štáty musia konať, ale táto agentúra má kľúčovú úlohu dohľadu nad jednotlivými systémami v členských štátoch do budúcnosti. By som rád upozornil na niektoré, ablos, na niektoré oblasti, ktoré by táto agentúra mohla splňať svoju úlohu, napríklad stanovil sa termín 30 dní na uvoľnenie alebo umiestnenie expertov in situ, ale veľmi často to e, sa hovorí o termíne 6 týždňov a my týchto odborníkov musíme vopred informovať a ak máme na to len jeden týždeň či dva, tak je len veľmi ťažké je túto operáciu dobre spravovať, takže v súčasnosti uvažujeme o minimálnom období 6 týždňov pre e, pre umiestnenie odborníkov. Ďalší aspekt, komplementárnosť s dublinským nariadením. Chceme úzko sa zúčastňovať v prípravy a realizácie distribučného mechanizmu vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti v relokácii a presídlení v členských štátoch. Ďakujem ešte raz za vašu pozornosť. My samozrejme s vašim výborom si budeme želať veľmi úzko spolupracovať počas celého volebného obdobia. Ďakujeme, pán V Cambry, som e, správne pochopila, musíte utekať na letisko a teda nebudete môcť odpovedať na otázky. Je to tak? Takže navrhujem, e, ak by ste mali konkrétne otázky na pána Skembrio, tak ich napíšte a pošlite ich sekretariátu a sekretariát ich postupy pánovi z Kembrimu. Ďakujem pekne a želáme vám šťastnú cestu. A budeme pokračovať. Pán Ryan. ktorý je šéfom azylovej kancel- kancelárie Európskej komisie. Nech sa páči. Ďakujem, takže som veľmi rád, že tu môžem s vami dnes pohovoriť. Ďakujem, že ste mi dali príležitosť. Rád by som hovoril o cieľoch navrhovanej reformy spoločného azylového systému, ktorú sa komisia začala zapodievať. A ja by som chcela teda pripomenúť hlavné dôvody, prečo sa komisia rozhodla vykonať túto reformu potom ju stručne popíšem, popíšem takú stručnú osnovu tejto reformy a nasledujúce kroky. Možno vás to prekvapí, ako už povedala pani Wikström, že menej než 3 roky po uzavretí eh, dlhých rokovaní ohľadom druhej generácie CEAS toto rokovanie skončilo v lete 2013 a len rok po tom, čo uplynula lehota na transpozícia smerníc, príslušných smerníc, tak komisia už sa začala zaoberať treťou generáciou azylových nástrojov. Ale podľa nás sú tu pádne dôvody pre takéto kroky a nedávne udalosti trochu spochybňujú účelovosť súčasne platného systému a určite je treba vykonať určité reformy. V prebehu minulých rokov, ako viete, Európska únia zažila bezprecedentný prelev neregulárnych nelegálnych imigrantov, ktorí často sa vydajú na nebezpečnú cestu. Väčšina si týchto osôb požiadala o azyl a veľa z nich pravdepodobne bude udelená medzinárodná ochrana. Toto veľmi zaťažuje azylový systém Európskej únie a taktiež e, predovšetkým e, národné azylové systémy niekoľkých členských štátov. A odhalili sa štruktúrálne nedostatky v nastavení a aj implementácii európskej e, azylovej migračnej politiky. Takže začneme dublinským systémom, ktorý napriek tomu, že bol niekoľkokrát úspešne prispôsobený, prepracovaný. Naďalej vo svojich základných bodoch zostáva v podstate nezmenený od roku 1990. A skúsenosti posledných rokov nám ukázali, že je tu veľa systémov nedostatkov. Poprvé, Tento systém nevedie k spravodlivému rozdeleniu tečencov naprieč Európskou úniou. Zodpovednosť je z veľkej časti určená, hovorím teda o hlavných kritériách pre vyhodnotenie príslušného alebo toho, ktorý členský štát je príslušný za utečencov, na základe krajiny, kde v podstate utečenci vstúpia do Európskej únie. A je, sú dôvody, kvôli ktorým toto bolo pokladané za e, relevantné kritérium, pretože to motivovalo členské štáty, aby účinne bránili svoje externé hranice. Ale realita ukazuje, že ochrana externých hraníc do veľkej miery závisí možno viac než v minulosti od účinnej spolupráce s tretími krajinami. A toto je úloha, ktorá väčšinou je príliš veľká na to, aby ju zvládol nejaký jednotlivý členský štát a prekračuje kapacity e, členských štátov v súvislosti so spoluprácou s tretimi krajinami. No a taktiež týmto sa veľká časť zodpovednosti presúva na členské štáty, ktoré majú takú externú hranicu Európskej únie a za posledných pár mesiacov sa to situácia ukázala byť neudržateľnou. Vedlo to k druhotným presunom do iných členských štátov a to vedlo k tej situácii, že dublinský systém sa v podstate úplne zrútil a toho sme boli svedkami na jeseň minulého roka. Druhý váš nedostatok, o, ktorý chcem, o ktorom chcem hovoriť, spočíva pri, v implementácii dublinského systému. Vieme, že v tomto zmysle už nejakú dobu sme tu mali problémy, nedostatky, ale kríza, ktoré sme svedkami za posledných pár mesiacov, ich ukázala v jasnom svetle. Bolo to zdokumentované aj v hodnotiacej správe, ktorú sme pred pár týždňami publikovali. A to ešte pred schválením nových návrhov. Aby som tieto problémy zhrnul, tak e, týkajú sa presunov osôb. Sú tu spory medzi členskými štátmi, kde je treba na základe určitých kritérií určiť príslušný členský štát. No a taktiež utečenci často e, utekajú, aby neboli presunutí a tým sa po určité dobe zodpovednosť presúva. Tretí dostatok, o ktorom chcem hovoriť, je neúčinnosť e, presunov medzi členskými štátmi, pokiaľ sú tam určité logistické nedostatky. Toto sa ukázalo v prípade Grécka, kde za posledných 5 rokov o porozumnutiach Štrasburského a Luxemburského súdu. Už členské štáty nemajú možnosť presúvať utečencov do Grécka. A toto je teda členský štát, ktorým sa dostáva do Európy obrovská väčšina utečencov. Takže okrem dublinského systému sme ešte videli na pozadí súčasnej krízy ďalšie štruktúrálne nedostatky. Niektoré tam boli vždy. Týkalo sa to aj teda prvej a druhej generácie zlových systémov. Komisia mala tie ambície, že tieto nedostatky odstráni, ale bohužiaľ sa to zhoršilo s nastupom tej poslednej krízy. No a taktiež zaobchádzanie s, s utečencami alebo s žiadateľmi o azyl sa liší štát od štátu, čo sa týka e, postupov, čo sa týka podmienok príjmania, taktiež sa týka výsledku alebo výsledkov e, azylových postupov. Normy sú odlišné naprieč Európskou úniou. Nehovoríme tu len o v podstate o blahobite, ale Niektoré členské štáty majú problémy dodržiavať aspoň tie minimálne normy stanovené európskou legislatívou. No čo sa týka ehm, ďalších aspektov, tak tu máme smernicu, ktorá dáva má dosť veľký manevrovací prístor členským štátom, aby si v podstate stanovili vlastnú azylovú politiku a tým pádom máme momentálne 28 rôznych azylových systémov a všetky tieto systémy v podstate zúčastňujú spoločného, spoločnej štruktúry, ale v súvislosti s nejakými procedurálnymi nástrojmi ako zrýchlené postupy, pohraničné postupy, používanie pojmov ako tretie, bezpečné tretie krajiny eh, a kritéria prípustnosti, tak tam majú členské štáty dosť veľký manevrovací priestor. No a čo sa týka uznávania, tak napriek tomu, že máme rovnaké kritéria v rámci smernice o kvalifikáciách, tak výsledky sa líšia pri postupoch uznávania aj eh, u osôb rovnakej národnosti. Takže naďalej sú tam veľké rozdiely. No a ešte na záver. Ešte k nejak do celkového problému. Dochádza k sekundárnym presunom medzi členskými štátmi a toto podkopáva účinnosť a politickú legitímnosť celého systému. Takže čo môžeme robiť? Pokúsim to povedať stručne, lebo viem, že už sa nám chýli ku koncu náš panel. Za posledných pár mesiacov alebo rokov od schválenia Európskej agendy pre migráciu komisia navrhla niekoľko krátkodobých alebo doplnkových opatrení, aby sa riešila situácia, čo sa týka nerovného prerozdelenia žiadateľov o azyl. Komisia prišla s dvomi relokačnými návrhmi pre e, to relokáciu 160 tisíc e, žiadateľov azyl z Grécka a Talianska. Čo týka procedurálnych nástrojov a toho, že potrebujeme jednotnejší prístup, tu sme schválili návrh pre e, využívanie koncepcie bezpečnej tretej krajiny. A vytvorili sme v podstate spoločný európsky zoznam a taký organický prístup kde by sme smerovali skôr takému jednotnejšiemu európskemu prístupu, jednotnejšiemu, než máme teraz. Taktiež sme videli, že EASO, agentúra pre azyl, odvedla veľký kus práce v súvislosti s podmienkami pre príjmanie utečencov, takže na tom sa ešte pracuje. No a toto všetko sú len také krátkodobé záplaty a komisia sa musí zaoberať zásadnými, dlhodobejšími reformami, o ktorých sme hovorili vo znamení zo 6. apríla o reforme spoločného európskeho azylového systému. A potom o pár týždňov neskôr, 4. mája, prišiel návrh reformy dublinského systému, nariadenia Eurodac a mandátu EASO Taktiež sme oznámili, že v najbližšej budúcnosti bude nasledovať revízia smerníc o príjmacích postupoch a taktiež o kvalifikáciách. No a možno tieto dve smernice budú prerobené na nariadenia a ďalej budeme prepracovať ďalšie smernice. No a aj predrečníci už hovorili o tom, že potrebujeme štruktúrálny legislatívny nástroj, aby sme vytvorili rámec pre budúce e, iniciatívy v oblasti v súvislosti s presídlovaním. Budeme vychádzať z tých iniciatív, ktoré sme tu už mali a budeme sa hýbať smerom takému riadenému migračnému systému a presídlovanie bude preferované pred spontánnymi príchodmi. Už viem, že sa blížim ku koncu prideleného času, takže len stručne ohľadom dublinského návrhu. Aby sme riešili problém nerovného rozdelenia žiadateľov o azyl, komisia v oznámení do 6. apríla stanovila dva hlavné prístupy, možnosť 1, možnosť 2. 4. mája sme potom predložili niečo, čo sa pohybovalo medzi týmito dvomi možnosťami a taktiež sa tam hovorí o tom, že by sme vložili do naredenia taký kolektívny e, mechanizmus spravodlivosti, kde pokiaľ sa členský štát dostane alebo dosiahne 150 úrovne e, svojej referenčnej hodnoty, tak to potom by to viedlo pre poslaniu utečencov do iných členských štátov, ktoré ešte nedosiahli tú hranicu 100 Takže aby sme trochu riešili túto nespravodlivosť pre rozdeľovaní. No a ešte také zoštihlenie v rámci smernice. Taktiež sme zaviedli kratšie lehoty. Dôležitý základný princíp, aby sa nepresúvala zodpovednosť medzi členskými štátmi, pokiaľ členský štát je príslušný, tak už ním aj zostane. Už sa to nebude meniť a tým pádom chceme zaručiť, že odradíme osôb od sekundárnych presunov medzi členskými štátmi. Hm. Ide o to, aby tá osoba sa uchádzala o ochranu v Európskej únii a nie na území niektorého členského štátu. Takže pokiaľ táto osoba má dostať ochranu, tak ju dostane, ale nemôže si vybrať členský štát, v ktorom sa usadí. No a zároveň sme taktiež navrhli zmeny nariadenia o Eurodac, Nebudem hovoriť detailne, lebo mám málo času. No a na záver taktiež navrhujeme veľké prepracovanie mandátu EASO. Bude to teraz plnoprávna kancelária, agentúra. A nebude teda robiť rozhodnutia, ako o tom niektorí hovorili, ale skutočne by mala byť posilnená, čo sa týka operatívneho fungovania v členských štátoch, ktoré čelia veľkým výzvam, ktoré vyplývajú z, napríklad z veľkého prílevu utečencov alebo z nedostatkov v systéme taktiež dostáva úlohu hodnotenia, monitorovania. Tu sa inšpirujeme šengenským vyhodnocovacím systémom a myslím si, že tu môžeme mať úspešný model pre dohliadanie nad hranicami. Taktiež sa zlepší konvergencia medzi členskými štátmi a mu bude, agentúra bude schopná schvalovať úsmrne v súvislosti napríklad s krajinou pôvodu a tým pádom kritéria oprávnenosti, tak ako napríklad to majú na UNHCR. A dúfame, že sa tým zaručí, že členské štáty budú schváľovať konvergentnejšie rozhodnutia v súvislosti s utečencami pochádzajúcimi z jedného členského jedného štátu. Ďalej, čo sa týka chystaných návrhov, tak k tomu už sa ešte nedostanem. V oznámení zo 6. apríla sme spomenuli také hlavné línie tej reformy, ktorú chystáme. Taktiež sme oznámili, že chceme začať konzulačný proces. Tento proces stále prebieha. Taktiež s týmto výborom sme boli v kontakte už minulý týždeň v Štrasburgu. A hovorili sme viacerými poslancami tohto výboru, aj s členskými štátmi, aj s ďalšími zainteresovanými stranami a potom prídu ďalšie návrhy. Uvidíme, ako dopadnú konzultácie. Ďakujem, pánu Ryan. Teraz pani Petra Pendel je profesorkou pre politické vedy a akademickou riaditeľkou ehm, Friedrich Aleksandrovej univerzity v Norimberku, čiže príjmanie eh, žien, utečeniek a eh, žiadateľiek o azyl v Európe, taktiež 15 minút Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem za možnosť hovoriť o analýze, ktorú sme uskutočnili v uplynulých dvoch mesiacoch na žiadosť výboru FAM, čiže príjmanie takýchto e, žien, žiadateľiek o azyl a utečeniek. E, podľa výboru sme sa mali zamerať na mníchov E, v Nemecku a Brusel v Belgicku. E, uskutočňovali sme e, rozhovory tak s odbormi zo správnej oblasti a mimovládok a taktiež sme hovorili so ženami žiadateľkami v rôznych strediskách. Stručne pohovorím o justičnom kontexte a o našich hlavných empirických zisteniach. V roku 2015 väčšina e, utečencov boli muži, zhruba 60 od januára 2016 predstavovali deti a ženy, pretože sa obávali, že sa zavrú európske hranice a že bude ťažšie spájanie rodín. Uh, utečenci unikajú, utekajú pred uh, konfliktami a porušovaniami ľudských práv, čiže aj tie, ktoré súvisia s pohlavím, e, aj diskriminácia na základe pohlavia a diskriminácia e, proti ženám. To sú dôvody, prečo ich krajiny pôvodu neposkytujú dostatočnú ochranu. Počas ich cesty e, takéto ženy sú častokrát predmetom porušovania ich práv a oni e, sú obzvlášť predmetom e, násilia, či už zo strany rodiny alebo v kontexte nutených e, sobášov alebo násilie, ktoré na nich páchajú pašeráci a obchodníci s ľuďmi. Ženy sú preto v situácii, kedy sú zraniteľnejšie, oveľa zraniteľnejšie ako muži potom nútené sobáše, aby neskôr bolo možné spájanie rodín. O tom už informovalo eh, Amnesty International aj UNHCR. Eh, nie sú dostatočne bezpečné možnosti, ako sa dostať do Európy pre takýchto utečencov. To má najväčší vplyv na ženy, preto sú obzvlášť eh, zraniteľné a môžu byť predmetom rôznych porušení ich práv aj situácia vo vzťahu s prerozdeľovaním e, ich situáciu nejako nelepší, napriek tomu, že sú tu záruky vyplývajúce z medzinárodného práva. Častokrát si ženy ťažšie môžu uplatňovať svoje práva na rozdiel od chlapcov a mužov a preto potrebujú zvýšenú ochranu a mm, tak medzinárodné ako aj európske právo e, v zásade takúto ochranu zaručujú. Je tu e, ženevský dohovor o utečencoch nehovorí o nejakom rozdieli medzi mužmi a ženami, ale predsa len e, napríklad zmrzačovanie pohlavných e, orgánov, to sú, e, okrem iného, je to dôvod na udelenie štatútu azylu. Došlo k zmenám v roku 2013 a zaviedli sa lepšie harmonizované normy pre tých, ktorí žiadajú o medzinárodnú ochranu v EÚ. Členské krajiny taktiež musia zohľadniť e, špecifické potreby takýchto zraniteľných skupín, ako napríklad e, e, neplnoletých aj bez prievodu, starších, tehotné, rodičov mm, s malými deťmi, vážne chorých, e, mentálne postihnutých alebo tých, ktorí boli predmetom e, mučenia, e, znásilnenia alebo nejakej inej formy násilia. Ako už spomínané zmrzačovanie pohlavných orgánov a je to aj zakotvené v článku 21 a 22 smernice. To, ako sa to dá e, zhodnotiť v jednotlivých členských krajinách, či to ponecháva e, priestor na interpretáciu a teda, že nie sú e, jasné postupy, ale sú tu predsa len veci, ktoré treba zohľadniť, napríklad vek a pohlavie pri príjmaní. Smernica o príjmaní sa neúplne transponovala do e, vnútroštátnej legislatívy, tak ako to malo byť do júla minulého roka. V septembri e, komisia schválila e, alebo prijala opatrenia proti 19 členským krajinám, ktoré porušovali túto smernicu. Bolo medzi nimi aj Nemecko a Belgicko, pretože neuplatňovali plne zakotvené normy v tejto smernici. Potom celkový európsky pohľad na uplatňovanie smernice. To nie je možné, aspoň nie v súčasnosti. Vyžiadalo by si to hĺbšiu analýzu vo všetkých členských krajinách, ale nemáme pocit, že by hlavne pri zraniteľných skupinách bola potrebná dodatočná legislatíva. Ide o to uplatňovať tú, ktorú už je, e, riadne ju transponovať a potvrdil to jeden z expertov, s ktorým sme hovorili tu v Bruseli a síce, že máme nástroje, ale jednoducho ich nevieme používať. Takže by bolo asi dobre zo smernice spraviť nariadenie. Určite by to pomohlo. Potom, čo sa týka Rady Európy, je tu tzv. dohovor z Istanbulu na dobu účastnú v auguste 2014 a hovorí hlavne o násilí páchanom na ženách. Považuje sa za e, prvý právne záväzný dokument. Hovorí sa tam o násilí páchanom na ženách práve kvôli tomu, že sú ženy. E, tento dohovor e, hovorí, aké povinnosti má tá ktorá krajina, že má povinnosť chrániť obete a stíhať páchateľov. Hovorí sa o rôznych opatreniach, právne opatrenie, e, kampane, podporné služby a tak ďalej. A to, čo je ešte dôležitejšie, hlavne pre našu dnešnú tému, opatrenia, ktoré sa týkajú utečencov a žiadateľov o azyl, hlavne ak sú to ženy a cezhraničné aspekty. Napriek tomu, že dohovor zdôrazňuje to, že väčšinou ide o ženy a dievčatá, a e, násilie páchané na nich e, je súčasťou širšej diskriminácie a nerovnosti. Rada Európy uznáva, že nielen ženy a dievčatá trpia kvôli takémuto násiliu a taktiež e, podporuje krajiny, aby uplatňovali ochranný rámec v prípade všetkých, ktorí sú obeťou násilia. Zatiaľ ich podpísalo, e, dohodu podpísalo 42 krajín, Belgicko už ratifikovalo a Belgicka to, Belgi, e, pardon, Nemecko to ohlásilo čoskoro. E, členské krajiny EÚ aj EÚ sa môžu stať stranou tejto dohody a komisia vyžaduje celoeurópsky konzistentný rámec na boj proti násiliu páchanom na ženách, pretože komisii záleží na rovnosti pohlavy, tak ako to zdôraznil predseda komisie e, Juncker. Je tu aj konkrétny plán. Takže teraz empirické zistenia. E, nevenuje sa dostatočná pozornosť kvalite príjmania e, takýchto žiadateľov v Európe ale je to kvôli veľkému počtu prichádzajúcich, o tom sa už hovorilo. A členské krajiny preto majú veľké ťažkosti. Mali v roku 2015 e, uplatňovať zábezpeky, to platilo obzvlášť pre Belgicko a Nemecko, ale členské krajiny by predsa len mali na pamäti svoje povinnosti pri tzv. E, e krajných situáciách a na to aj správne členské krajiny poukázali. E, prí, smernica o príjmaní zvýšila povedomie o potrebe e, kvalitného bývania a potrebách zraniteľných skupín. Pozornosť nie je dostatočná a treba ju zvýšiť. Naša štúdia ukázala, že e, kvôli rozdielným legislatívam a postupám na, hlavne v kontexte Belgická a Nemecka, sťažnosti aj odporúčania e, e, znejú veľmi známo a ja podpor, po, zdôrazním iba 6 praktických bodov. Počas rozhovorov e, vyplynulo jasne, že kvalita e, príjmacích zariadení je asi najpalčivejším problémom, hlavne čo sa týka nedostatočných priestorov pre tie zraniteľné skupiny. E, možno, že menšie e, e, možnosti ubytovania by mali byť prioritou, pretože je potrebné zaručiť aj isté súkromie. E, v kolektívnych e, zariadeniach dokáza viac k násiliu a potom e, trauma, spracovanie traumy, nedostatočné chránené e, priestory, to ešte môže zhoršiť traumu, vyplýva z toho nespavosť, nočné moria a tak ďalej nedostatočné súkromie prevláda vo všetkých štádiách e, príjmania, preto by mali byť poskytované e, samostatné izby, e, ktoré sa dajú zamknúť, dostatočne osvetlené mm, toalety a sprchy pre rodiny, oddelené pre mužov a ženy. Z rozhovorov taktiež vyplynulo, to, že to rozdeľovanie by nemalo byť systematické. Ženy e, žiadateľky by mali e, mať možnosť si vybrať, či chcú byť v oddelenom e, ubytovacom zariadení alebo zmiešenom a všetky strediska by mali poskytovať bezpečné priestory, kde by sa mohli izolovať tí, ktorí by sa cítili ohrození hlavne v krajných situáciách. No, potom niečo, čo sa možno nevníma ako existenčná požiadavka, e, to sú e, kuchynské priestory. To by malo byť e, skôr poskytované ako cateringové stravovacie služby, pretože častokrát ženy chcú si navariť vlastné jedlo, nechutím to, čo sa im ponúka a ukázalo sa tiež, e, že e, je to obzvlášť dôležité pre e, ženy matky a tehotné ženy. Potom chybajúca autonómia, to je dôvod frustrácie a nudy a z toho vyplýva napätie a podporuje násilie treba prijať opatrenia, ktoré umožňa nahlásiť prípadné e, vydieranie e, zo strany e, tak pracovníkov ako ďalších žiadateľiek. To by malo byť možné vo všetkých strediskách a taktiež by mala byť vždy akási ombudsmanka alebo ombudsman k dispozícii. Potom medzi pracovníkmi, hlavne tými bezpečnostnými by mali byť tak muži ako aj ženy. E, taktiež povedomie by sa malo zvýšiť o rôznych e, školeniach pre všetkých pracovníkov a e, upriamiť pozornosť práve na násilie páchané na ženách, zmrzačovanie pohlavných orgánov a medzikultúrne kompetencie. Podporiť by sa mali tie mimovládne organizácie a združenia, ktoré poskytujú tzv. súkromné poradenstvo e, aj v oblasti e, práce, samoobrany, zdravia a tak ďalej. Všetko pri rešpektovaní e, smernice o príjmaní, hlavne článku 21 a 22, identifikácia zraniteľných miest tu má hlavnú úlohu um, zohrávať štát, ale my sme nezistili eh, eh, jednotné postupy v prípade takýchto eh, zraniteľných miest. Iba príležitosne sa, sa tomu venovali nejakí jednotliví pracovníci a potom metódy skrínovania tie sú ozváž kontroverzné, pretože pri identifikácii a určovaní e, zraniteľného miesta tam je kľúčová dôvera a nie e, unáhlenie. Potom integrácia, to je piatý bod. Ide o to, e, venovať sa zraniteľným miestam. Tu experti odporúčajú využívať celoeurópsky systém ale taktiež e, e, právne poradenstvo, hlavne v prípade rodín, ktoré boli e, oddelené. A ešte šiestý bod, azylový, smernica o azylových postupoch. Počas našich rozhovorov sme zistili, že je možné hovoriť so ženou pri týchto pohovoroch, ale chýbajú ženy prekladateľky Ženy žiadateľky o azyl by mali mať možnosť samé, e, samostatne e, podať žiadosť o azyl e, samostatne od manžela a detí. Na splnenie týchto odporúčaní všetci naši partneri presadzujú posplnenie dôvery, lepšiu koordináciu aj dialog medzi členskými krajinami, vrátanie monitorovania uplatňovania podpory a presadzovania osvedčených postupov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz e, ďakujeme profesorke Bendel. A ako posledná pani McGowan. Máte 15 minút, nech sa páči. riaditeľ alebo predsednička, šéf agentúry kancelárie Amnesty International. Ďakujem pekne e, za príležitosť môcť vystúpiť dnes na tomto hearingu. Potom urobím aj úvahy o tom, čo už bolo povedané, čo tu padlo my. My ako predstavitelia Amnesty International musíme pripomínať, že hovoríme neustále o osobách, o ľuďoch, o ľudských bytostiach, hlavne vtedy, keď hovoríme o téme utečencov. Nebola by som rada, že by sa hovorilo o, o 170 presídleniach. Keby ja som bola v tejto situácii, ja by som nebola veľmi rada, keby sa hovorilo len o číslach a postupoch e, treba veľmi brať do úvahy ťažkú politickú situáciu, ktorú zažívame. Hovorilo sa o dohode medzi EÚ a Tureckom, o po politickom vyhlásení, ktoré sa podpísalo a ktoré ide vlastne proti medzinárodnému právu podľa medzinárodných organizácií. Pokiaľ ide o situáciu v Grécku, tak mňa šokovalo, že bolo 85 rozhodnutí, aby sa nevrátili sírčania do Turecka, pretože Turecko sa predpokladá, že nie je bezpečná krajina, to je naozaj veľmi dôležité, ale čo je katastrofa, sú neustále veľké pokusy o zasahovania o zasahovanie do týchto mm, právnych rozsudkov a to bolo aj jeden z hlavných bodov, problematických bodov v mm, súvislosti s vyhlásením e, Turecko mm, EÚ a predsa nemôžeme niekomu dávať biankošek e, možnosť navracať osoby, ktoré sa nachádzajú v veľmi zložitých humanitárnych podmienkach. Ďakujem kolegom z Európskej komisie aj z iných agentúr, ktorí nás informovali o mnohých dôležitých bodoch. Ja by som možno rada e, trochu provokovala a nadvezujem na myšlienku. Budem vychádzať z toho, čo povedali dvaja poslanci e, tohto parlamentu keďže sme tak blízko tejto legislatívy, otázka je naozaj ju chceme a potrebujeme. Dokonca sa nerobila ani dopadová štúdia, aby sme vedeli, aký bude dopad alebo jej dopad tejto legislatívy. Nerobilo sa to v reálnom čase. A keď sa hovorí, že tento systém nefunguje, tak prečo nie sme úprimní? Je to politický problém. To je problém politický, prečo nefunguje. Utečenci nie sú krízou a problémom, ale náš politický systém. Na to by sme nemali zabúdať. A čo sa mi zdá absurdné, keď sa hovorí o dublinskom systéme, tak ľudia stále hovoria, no dobre, treba tento systém zmeniť, ale medzi riadkami to znamená, že sme vytvorili nejaký systém na príjem utečencov, ale keď sa tento systém budoval, tak neprichádzali a keď začali prichádzať, tak sa zrazu veci menia. Ak sa pozrieme na Všeobecný obraz tohto návrhu a všeobecnú situáciu, a čo sa aj dnes potvrdilo na hearingu, ak sa pozrieme na vonkajšie hranice, na spoluprácu s tretími krajinami, ako je, spolupra- ako je vyhlásenie z Turecko, hoci aj krajiny, ktoré sú v horšej situácii ako Turecko, ak sme veľmi úprimní, tak si musíme uvedomiť, že títo ľudia E, vlastne prichádzajú na tieto miesta tým, ktorí sa to vôbec podarí sa tam dopracovať, aby sa potom nejakým spôsobom presídlili. Spomenuli sa tu bezpečné prístupové cesty a neustále sa to opakovalo. No dobre, možno je dobre, že sa o tom hovorí, ale my sme veľmi často povedali, že niečo sme si nevšimli, či nevdelím. im v roku 2015 prišiel milión ľudí, ale to je nič s tým v porovnaní e, s obyvateľstvom tohto politického bloku je, je nás 400 miliónov. Ak sme naozaj úprimní a otvorení aj v tej časti bezpečných ciest, tak Európa svoju úlohu nezohrala ako globálny aktér by sa mala naozaj hambiť za to, že nemá dostatok e, miest na presídlenie, nedostatok hotspotov a možností na zjednotenie rodiny a tak ďalej. Mali by sme sa pozrieť aj na medzinárodný charakter k tejto krízy. Amnesty International je nielen znepokojená situáciou a reakciou v Európe, ale aj globálne a vidíme oveľa viacej presídlenia ciest ako v minulosti, oveľa viacej než najväčší počet od druhej svetovej vojny. A treba prerozdeliť zodpovednosť. E, Veľa sa diskutuje v Bruseli aj v New Yorku o tom. A tiež e, Barack Obama v septembri v New Yorku zvolal významnú konferenciu, ale jo čo žiadam, aby lídry, lídry boli skutočne lídrami a jediný spôsob je, E, zabezpečiť skutočne bezpečné prístupové cesty, ak Európa nebude dávať k dispozícii skutočné, ak nepredlží skutočné seriózne čísla a možnosti, tak to bude mať vplyv e, medzinárodne na tretie krajiny. A toto je veľká obava. Líbia, Amnesty International žiaľ vedie veľmi znepokojivé vyšetrenie v Libii a k migračným tokom odtiaľto, ale jediné, čo sa deje, je, že sa stále hovorí, že sa informujú libyské pobražné jednotky a, a čo sa potom deje s tými ľuďmi, ktorí vyvíjajú toto úsilie. Keď myslíme na libyskej eh, pohraničníka a, a na ľudí, na Libyčanov, ktorí sú potom navrátení do svojej krajiny a ktorí tam žijú naozaj v hrozných podmienkach. Takže eh, skutočne my musíme byť jednoznačne proti mnohým návrhom, ktoré padajú Dochádza k istej normalizácii, existuje tu existí, istý legislatívny rámec, prijali sa určité politiky a to sa robí ale bez akéhokoľvek konzultovania s odborníkmi, bez dialógu s občianskou spoločnosťou či NGOčiek, ktoré sú in situ, bez účasti vedeckých univerzitných výskumníkov a robí sa to naozaj veľmi rýchlo a preto by sme mali pouvažovať aj o úlohe tohto parlamentu, aby aj on žiadal zodpovednosť od tých, ktorí prijímajú rozhodnutia, aký je právny štatút dohody s Tureckom. Naozaj umožníme, aby došlo k politickému zasahovaniu v Európe, keď súdy spochybňujú legálnosť mnohých týchto tém a postupovať, čo je dôležité, je pozrieť sa aj do budúcnosti Viackrát tu padlo, že EÚ by možno použila model spoločného vyhlásenia s Tureckom ako model pre iné krajiny. To je naozaj veľmi, veľmi znepokojivé, nielen kvôli právnym problémom, ktoré sme videli institú pri, aplikácii, pri aplikácii tohto vyhlásenia, ale môže to naozaj absolútne poškvrniť renomé Európy ako medzinárodného aktéra sú to veľmi krátkozraké prístupy ministerstiev e, vnútra a zahraničných vecí a tá, tento prístup sa potom mení na akési modely medzinárodnej politiky a zahraničnej politiky EÚ. A keď sa spochybňuje právny základ, tak je to veľmi znepokojivé. Páčilo sa mi, že tu padla zmienka o situácii žien a detí, utečencov a žiadateľov o azyl tieto ženy a tieto dievčatá eh, by mohli byť navrátené do krajiny, ktorá nebude bezpečná bez toho, že by mali prístup k adekvátnym súdnym procesom. A túto situáciu ani len nemôžeme zanalizovať. Však nielen, že príjem je problém, ale my musíme uznať, že nie, ani len neuznávame ani tie najzásadnejšie veci a ich najzásadnejšie práva. Záverom, my sami by sme sa mali spochybniť, eh, keď sa pozrieme na tento druhý balíček, čo tam chýba, to je jasné. Politická vôľa, to vôbec nie je nejaká technická záležitosť. Je tam samozrejme veľa pozitívnych prvkov v súčasnom legislatívnom rámci, pre mm, žiadateľov. Je tam veľa záruk, ktoré by sa mali rešpektovať a nerobí sa tak, ale pozor, keď otvoríme, keď rozrežeme tento melón v takejto citlivej situácii, pretože to, čo potrebujeme, je zmena pravidiel hry, aby EÚ preštudovala naozaj realisticky tie slávne bezpečné prístupové cesty. To nikde neprebehlo. Musí byť naozaj proaktívny a veľmi zrelý prístup, ktorý bude brať do úvahy medzinárodné postavenie EÚ, pretože dámy a páni poslanci, postavenie tých najzreli, naj, práva najzraniteľnejších osôb na svete sa potláčajú a keby ste poznali, aká je skutočná situácia s týmito ľuďmi, boli by ste veľmi znepokojení tým, akým spôsobom sa aplikujú rozhodnutia, ktoré sa prijali v tomto meste. Ďakujem, takže teraz prechádzame k otázkam odpovediam. Zatiaľ sa nám prihlásila pani Gomeš. A ešte niekto, ale nedovidím na to meno ako druhý. Takže pani Gomeš ako prvá. No, dobre. Takže toto je logika ministra vnútra. Ako ste povedali, pani McGowan, tak e, tá je veľmi zlá a nepre, pretože nepremýšľajú strategicky a nevyhodnocujú externé faktory strategicky. A samozrejme to nevedie k tomu, že by zúfali ľudia, sa boli odradení od cesty k nám, len tým, že im tu sa si postavíme policiu. Parlament už dlho žiadal o revíziu dublinského systému, ale do určitej miery sa nesnažíme možno len vyhýbať problémom a neriešime ich. A Možno by ste nám mali povedať niečo o reakcii členských štátov na to, že by členské štáty mali platiť, pokiaľ odmietnú osoby v rámci relokačnej schémy. No a taktiež moje otázky sú nasledujúce. Prečo sa nerieši otázka legálnosti. Alebo rieši sa to. Pretože len takto môžeme konzistentne riešiť situáciu. Taktiež sa chcem opýtať, čo sa deje teraz s tým vyhlásením, alebo ako to nazvete, medzi Európskou úniou a Tureckom? implementuje sa, je súčasťou rámcavej dohody medzi Tureckom a Gréckom. No a ďalej, čo vlastne komisia robí, aby pomohla vyriešiť problém idomény, pretože idomény v podstate nezmizlo Teraz máme to jedno idomeny rozdelené na tisíc takých malých domeny, ako povedal pán Šembrin. Je tu predbežná registrácia a potom má prísť ešte tá reál, riadna registrácia a možno potom príde nejaký krst, obrieska a tak ďalej. Čo očakávate ešte, že sa stane? Ja, som, ja pochádzam z krajiny, z Portugalska, ktoré povedalo, že je pripravené prijať útečencov. Môžeme ich prijať až 10 tisíc. Ani zďaleka sme ich toľko zatiaľ neprijali. Takže čo robí komisia? V Lisabone bol pred tými týždňami komisár Pulos a pekne tam hovoril, ale nedie o to, čo povedal, ale čo komisia urobila, aby vyriešila problém ľudí, ktorí uviezli v Grécku. No a ďalší prichádzajú, hovorili ste o Líbii. Súvisí to so situáciou v Grécku, ale celá tá vec má vlastnú logiku. A naďalej sa to ešte nekončí. Opäť prídu možno nejaké nové domény, možno niekde na Malte alebo v Taliansku. Ďakujem. Pán Juaresti. Gracias. Eh, Ďakujem, pani predsedajúca. Um, nadviažem na kolegyňu Gomeš a iných. Ja si myslím, že sa tu etablujú určité premisy, predpoklady či myšlienky, ktoré sú podľa mňa nebezpečné a nie sú reálne. Aj vrátanie terminológie, keď sa hovorí o nelegálnom vstupe, nelegálne osoby a tak ďalej. To sú posolstvá, ktoré sú veľmi nebezpečné a ktoré definujú určitý typ spoločnosti, ktorý sa mne nepáči a preto na to treba dávať pozor, aj keď sa hovorí, že sa nevenovalo dostatok pozornosti príjmu utečencom. V roku 2015 sme zažili situáciu naliehavú, keď hovorila pani Govan milión e, ľudí a my sme 500 miliónov obyvateľov. Môžeme o naliehavej situácii hovoriť v Jordánsku, v Libanone, ale nie v EÚ. EÚ nemala ani nemá utečeneckú krízu. Ja osobne si nemyslím, že by tu bola aj kríza politickej vôle a jej nedostatku, ale ja si žiaľ myslím, ukazuje sa, že je tu jasná politická vôľa, negovať eh, mm, základné práva ľuďom, ktorých potrebuje. EÚ veľmi dobre a dlho vedela, že toto sa stane, že tento tok ľudí, migrujúcich a utečencov príde. EÚ to vedela veľmi dobre, členské štáty mali dosť času, aby sa pripravili, aby sa snažili vyriešiť veci a to nie len eh, prostredníctvom zahraničnej politiky, ktorá by bola inak orientovaná, ale otázkou príjmu. To, čo sa deje v Grécku, tak to bolo jasné už predtým, keď sme boli na balkánskej ceste v novembri. V Idomeni tam bolo jasné, že sa hranice zatvoria a že Grécka okrem, Grécko okrem humanitárnej krízy zažije ešte horšiu situáciu, pretože nebola pripravené, Grécko nebolo pripravené keď sa hovorí o šiestich tisícoch presídlených a že to sa musí vylepšiť. No ja neviem, tak niekto by predsa mal podať demisiu, niekto by mal e, prebrať zodpovednosť. Podľa mňa je to škandalózne a škandalom je aj to, čo sa deje v Turecku. Tam to, táto dohoda, či spoločné vyhlásenie, či čo to vlastne je, mne je to jedno. Uh, komisia hovorí, že dobre, že všetko to funguje, ale my keď ideme do Turecka, keď ideme do týchto bodov, kde sú umiestnení utečenci a sú to centra vlastne s väzenským režimom, kde sú ženy s deťmi a o tom sa vôbec nehovoria. Zase, že je to normálne a v týchto zadržiavacích centrách je normálne vyhláseným cieľom, to nám povedal turecký predstaviteľ, že 100% týchto ľudí bude deportovaných a budú deportovaní bez legálnej asistencie, bez možnosti žiadať o azyl. Takže to, čo sa nám tu rozpráva, skutočnosť je ešte, ešte horšia a je potrebné, aby členské štáty prebrali svoju zodpovednosť a aby bola komisia oveľa ambicioznejšia. Pani Veržia. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja sa ospravedlňujem Poďakovala by som vystupujúcim. Pripravujem správu o migrácii a ľudských práv v tretich krajinách vo výbore DROA a v AFETE sa to bude schvalovať v júli a v pléne v septembri pravdepodobne. Vo vašich vyhláseniach je veľa vecí, ktoré sa snažíme brať do vahy pri príprave tejto správy. A ako ste vy to, pani, povedali, EP je naozaj má zodpovednosť v tejto oblasti, aby sa snažilo to, aby sa veci pohli vpred. A ja by som bola rada, aby sa nám to podarila a to aj tak, že budeme účinnejšie pracovať v tom, že potrebujeme naozaj holistický prístup AFET a LIBE a potom aj DROA máte úplnú pravdu, keď ste poukážovali na to, že ide o politickú krízu a že EÚ, predovšetkým členské štáty, nie sú na výške tejto výzvy, keď sa pozrieme na čísla hlavne utečencov, podiel EÚ v porovnaní s tým, čo sa deje inde, hlavne v Afrike, Ten pomer je taký jasný a keď vidím reakciu EÚ, hlavne vyhlásenia z minulého týždňa v plene v pani Moriany, tak ja skutočne ostávam bez reči. EÚ jednoducho nie je schopná adekvátne odpovedať. A pre mňa návrhy komisie idú stále skôr dozadu, podľa mňa. Ja viem, že EP teda naozaj má svoju zodpovednosť, ktorú by sme mali zrealizovať. Máme relokalizovať 160 tisíc, zatiaľ bolo len 1500, to znamená menej ako 10 v rámci mechanizmu naliehavosti, ktorý vôbec nezodpovedal výzvam, pretože je viacej ako milión osôb, ktorí prišlo vo Francúzsku. Minister vnútra urobil obrovské úsilie, aby dosiahol slúbený cieľ Francúzska a síce sa rozhodol prekonať ten počet e, presídlených utečencov vo Francúzsku z 300 na 400 na mesiac a ja som si vzala kalkulačku a som si uvedomila, že bude potrebné 6 rokov, aby sme tento cieľ dosiahli. 6 rokov pre ten naliehavý mechanizmus, tak teda aká reakcia môže e, byť od komisie, keď členské štáty nie sú, ochotní, nie, nie sú ochotné odpovedať na tieto výzvy. Áno, samozrejme, že sú problémy so ženami a deťmi. Keď sa pozrieme na čísla, tak je to hrozné. Tí, ktorí prichádzajú do Francúzska, áno, končím. Tí, ktorí prichádzajú do EÚ a tí, ktorí umierajú v Stredomorí, väčšinou sú to ženy a deti. A deti čím ďalej, tým mladšie koľko času ponecháme to všetko, tak UNHCR sme povedali od roku 2014 mali 10 tisíc úmrtí v Stredomori. Kedy príde reakcia, ktorá bude na výške toho, čo sa v Stredomori naozaj deje? Podľa mňa návrh komisie je pre mňa neuspokojivý a ja si myslím, že dokonca komisia ešte um, ustupuje vzad pod tlakom uh, členských štátov, čo ma naozaj šokuje. Tak och eh, tack för informationen. Ďakujem za informácie, ktoré sme dostali. Môžem skonštatovať, pani Wimberg, a vy nám toho hovoríte, že by sme sa mali poučiť zo spoločného balíčku, azylového balíčku, ale čo sa môžeme po, poučiť z tohto neúspechu? Tu sa navrhuje, aby sa medzi členské štáty redistribuovali utečenci, ale um, pre, uvedome si, že my sa to akýmisi gigantickými krokmi pri, približujeme k USA. Teraz nám chcete diktovať, koľko utečencov máme prijať. Potom otvoríme kanceláriu, aby sme videli, čo urobíme s krajinami, kde máme takú vysokú imigráciu ako v Švedsku. Máme problémy s tým, aby sme spravovali aktuálnu situáciu, čo by sme mali ešte viacej urobiť. A teraz nám EÚ bude dávať ešte viacej inštrukcií, aby sa situácia zhoršila. Ja si myslím, že je to chyba. Ja neviem, čo týmto Švedsko získa. Ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska by to mali byť členské štáty, ktoré by mali rozhodovať. Portugalsko nám povedali, opísali nám, aká je tam situáciu, aká je tam situáciu, chcú prijať utečencov, ale oni tam nechcú ísť. A v Švedsku je iný systém. V Švedsku máme sociálny systém, ktorý je veľmi výhodný a preto to spôsobuje, že utečenci alebo ľudia majú tendenciu sa nasmerovať do tých krajín, kde by mohli získať viacej zo sociálnych systémov možno to, že ten počet utečencov je ochotný prejsť more či stredomorie a prísť do e, Európy, tak to má nejaký dôvod. Každý členský štát by sa mal rozhodnúť sám, akú politiku chce viesť. Pokiaľ ide o mechanizmus prerozdelenia, keď sa splnia kvóty, keď prerozdelíme tých 160 tisíc čo urobíme s tým zvyškom z tých 800 e, tisíc? Necháme ich, nech sa uslia, kde chcú, alebo zvýšime kvoty pre rozdelenia medzi členskými štátmi. Uvažovali ste o tom? Pretože tu hovoríme o stovkách tisícoch ľudí, ktorí by ostali bez cieľa, bez toho, kam ísť. Ďakujem. Ďakujem a teraz Slovo dostáva pani mm, poslankyňa Mecela, ktorá bola spolu s pravdajkyňou o v správe o situácii v stredozemí a o potrebe holistického prístupu. Takže toto je na záver našej schôdze pani Mecela totiž musí odísť a po nej ešte dostanú slovo panelisti, aby sa krátko vyjadrili pani Mecela. Ďakujem. Áno, pokiaľ by som musela ešte počkať, tak koľko času asi by to bolo? Tak, aby rečníci sa mohli vyjadriť. Každý panelista by mohol hovoriť dve minúty. Dobre, hovorí pani Vecel, v tom prípade môžem počkať. Pošlom si SMS-ku, nech na mňa počkajú. Dobre, takže sa vraciame k panelistom. Pán Ryan, dve minúty. Ďakujem, pokúsim sa to zostručniť. Len v rýchlosti zareagujem na otázku pani Gomeš. Pýtate sa, či členské štáty nejak reagovali na tú myšlienku solidárneho príspevku s tým 250 tisícom. Už Teraz prebieha taká úvodná diskusia, sú tam prvé reakcie členských štátov, pýtajú sa, prečo to navrhujeme, my sme vysvetľovali, že je to mechanizmus, ktorý je navrhnutý tak, aby do určitej miery odzrkadloval náklady, ktoré sú potrebné na príjmanie utečencov, ale zároveň to mať určitý odrádzajúci prvok, si to teda s implementáciou dublinského systému. Ďalšia otázka v súvislosti s legálnymi cestami do EÚ, ako rozšíriť objem presídlovania. Hovorili o tom viacerí poslanci v rámci oboch panelov. Nede tu len o nejakú retorickú iniciatívu zo strany komisie. My chceme nadviazať na úspešné iniciatívy z minulých mesiacov, napríklad predovšetkým minulý rok v lete sa členské štáty dohodli na presídlení 20 tisíc osôb pred pár rokmi toto bola v podstate len národná kompetencia. Teraz o tom aktívne hovoríme na úrovni Európskej únie. Je treba to všetko vnímať v globálnom kontexte. Európska únia je vybavená na to, aby sa chopila v podstate vodcovskej úlohy. A tuto nadväzujem na to, čo povedala pani McGowan. Situácia Európskej únie je trochu iná než iných priemyselných štátov, pretože my máme určitú zemepisnú polohu a preto k nám prichádza najväčší počet spontánnych žiadateľov o azyl. Takže mm, nebola tam až taká veľkorysosť v rámci presídlovania, ale to sa asi zmení. Ďalej, čo sa týka tej dohody medzi Európskou úniou a Tureckom, o tom sa dnes zmenili viacerí podľa by som nasledujúcu vec. Vyhlásenie EU Turecko je prebiehajúci postup, ktorý ešte len začal fungovať. To vyhlásenie samo o sebe hovorí, že všetko bude prebiehať v plnej harmónii s európskym a medzinárodným právom. A Sú tu teda určité nezhody napríklad s rozhodnutiami v rámci eh, Grécka, ale príslušný výbor v Grécku berie túto výzvu vážne. Musí to teda byť v súlade s princípom medzinárodného práva. A Turecko zmenilo do určitej miery významne svoju legislatívu a taktiež prax pri zaobchádzaní so žiadosťami o azyl od eh, Sýrčanov aj príslušníkov iných krajín. Takže by sme mali Turecku umožniť, aby dodržalo svoje záväzky. No ešte možno na záver, viacerí z vás o tom hovorili, pani Veržia, ale aj pani Gomeš. Frustrácia nad tým, čo sa deje v Idomény napríklad Ďalej, tých 160 tisíc miest na relokáciu, že to nebolo riadne implementované. Ja sa na to skôr pozerám vo svetle nových návrhov. Máme tu také v podstate bezprecedentné návrhy zo strany komisie, ktoré prijala aj rada. No a vzhľadom na zvláštnu situácie bude trvať určitú dobu, než sa riadne implementujú. A myslíme si, že napriek tomu, že tu sú určité problémy, tak tieto problémy môžeme prekonať časom. Napríklad e, sa zriedevali hospody a ďalšie kroky. To sa podarilo, myslím si, že môžeme byť optimisti. Ďakujem, pán Ryan. Ďakujem, že chápete, sme časovo obmedzení. Teraz pani Bendel. Budem odpovedať po španielsky a to s radosťou. E, podmienky v Jordánsku a v Libanone, ktoré ste spomenuli, môžem vás ubezpečiť, že podmienky príjmu napriek obrovskému úsiliu oboch krajín, tak tá situácia je naozaj veľmi ťažká. Preto je toľko sekundárnych tokov, ktoré e, konštatujeme takej krajine, ktorá je taká bohatá ako Nemecko a ktorá by mala mm, poskytovať lepšie podmienky. Mali sme e, v Mníchove takú situáciu, ktorú poznáte. Bol to jeden z príjmacích centier, ktorý bol najväčší, najväčší aj e, centrum distribúcie utečencov, ktorí najviac prerozdelili utečencov a Občianská spoločnosť v Mníchove tiež vyvinula obrovské úsilie, ale podmienky v týchto naliehavých centroch alebo urgentných centrách boli naozaj veľmi zlé. Čo tým chcem povedať? Nemali by sme stratiť sever či orientáciu a, e, aj v takýchto naliehavých situáciách a zabezpečiť porovnateľné štandardy v celej Európe aby sme zabránili tým sekundárnym tokom. Thank you, Mrs. Bendel. Thank you. Ďakujem vám. Pani Bendel, teraz pani McGowan. Ďakujem len stručne. Chcem povedať jasne, že Amnesty International že to stanovisko len toho, či Európska únia má niečo urobiť, alebo či členské štáty spoločne majú niečo urobiť. My sa sústredujeme na dopad toho, čo sa deje. Je 50 tisíc percent, ktorý, 50 tisíc ľudí, ktorí uviazli v krajine, kde nevedia ako ďalej. Ďalej máme tie miesta v rámci relokácie, ale k tomu taktiež nezamážené stanovisko. Čo sa týka toho vyhlásenia EU Turecko, bohužiaľ, to trochu napadnem. Pozrieme sa na to čo odhalil náš výskum Amnesty International. Turecko v podstate nutí utečencov, aby sa vrátili cez tureckú hranicu do Sýrie. Stále sa to deje, je to zdokumentované. Takže rozhodne tento azylový systém Turecka nefunguje. Ale my hovoríme, že je nemožné navracať navrať utečencov do Grécka, lebo tam azylový systém nefunguje, ale z Turecka tisíce až milión utečencov sú v Turecku, nevedia, kam by šli, sú tam e, Iračania, Afgánci a tak ďalej, nemajú kam ísť. Často im odopretý prístup k humanitárnej pomoci. Žijú tam vo veľmi zlých podmienkách, takže súhlasím s komisiou, je dobré, aby sme tlačili na Turecko, aby do 15 rokov mali dobrý azylový systém, ale teraz tu hovoríme o osudoch ľudí. Takže my sme len objektívne analyzovali situáciu. O tom tu dnes hovoríme. Ďakujem, pani McGowan. Ďakujeme aj všetkým trom vám, panelistom, za vaše príspevky. A na záver pani Becela. Ďakujem, pani predsedajúca. Ľutujem, že som tu nemohla byť celé popoludne. Um, bol to veľmi nabitý deň, čo sa týka zasadnutí výborov, ale pohriem sa na to z trošku širšej perspektívy. Som jedna zo spravodajkyň E, správa o potrebe holistického prístupu k otázkam migrácie. Častokrát sa používa pojem holistický, ale aj uplynulých 40 minút ukázalo, že je veľa aspektov, ktoré e, treba mať na pamäti, keď sa zaoberáme touto témou. Nie je tu nejaký všeliek, e, migrácia sa nedá rýchlo vyriešiť, ale pridlho sme sa zameriavali na e, individuálne aspekty migrácie a zabudali sme na celkový pohľad a je to veľmi potrebné, hlavne v kontexte tejto inštitúcie. E, ako je zložitá situácia, to je najdôležitejšia otázka. Mnohé mm, stovky tisícok prišli do Európy, desiatky sa utopili v stredozemi Vieme, že e, sa vedú ťažko záchranné operácie. Ja ako Malťanka to veľmi dobre e, viem. Ale bol, bolo tu jedno, jedno, jedno, jednotné hlasovanie, čiže vieme, že treba e, niečo zmeniť z politického hľadiska nemôžeme ostať necitliví z oči voči migrácii, pretože vždy ide o ľudí, o skutočných ľudí a životy, takže aj tie riešenia musia na toto pamätať, pretože inak eh, eh, budeme iba prihliadať jednej tragédii po druhej a možno príjmeme ďalšie uznesenie, povieme, že sme smutní, zhrození, jak je zle, že sa ešte nič nespravilo, ale e, netreba to vidieť iba ako čísla. Takže musíme zmeniť myslenie. Musíme mať udržateľné dlhodobé videnie a neprichádzať iba s e, nejakými krajnými riešeniami. Začali sme číslami, ale E, povedalo sa, že všetko musí stáť na solidarite, akákoľvek akcia vo vzťahu s e, utečencami, takže musíme mať niečo permanentné v EÚ. My sme chceli vytvoriť e, možno realistický pohľad a potom sa snažiť získať väčšinu naprieč politickým, politickým spektrom. Frontex a námorné operácie e, zohrali úlohu pri zachraňovaní životu, ale treba zajsť ešte ďalej. A to by e, možno ani nestačilo na e, vyriešenie tejto výzvy. Nechcem hovoriť o probléme, naozaj ide o výzvu. Takže sme sa zamerali na zločinecké siete v našej správe treba sa ním zaoberať a jednoznačne sme povedali, že tieto siete treba zničiť a neodsúvať ich iba smerom k Turecku a Líbii, hlavne vo svetle dohody EU-Turecko, e, pretože by sa to mohlo, tento problém by sa mohol rozšíriť aj do ďalších oblastí Stredozemia, aj keď e, Frederika Mogherini povedala, že to zatiaľ tak nie je. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Potom sú rozdiely medzi tými, ktorí potrebujú e, ochranu a tí, ktorí do EÚ prichádzajú kvôli práci. E, o tom sa ťažko rokovalo, ale chápeme, že e, ľudia utekajúci pred vojnou a stíhaním majú právo na ochranu, ale nie je to neodsudziteľné právo a potom pracovní migranti tu majú kontrolu nad pracovnými trhmi členskej krajiny a oni spolu s EÚ musia rozmýšľať nad tým, ako odstrániť prípadné nedostatky na trhu práce. Máme tu napríklad smernicu v modrej karte a je jasné, že zatiaľ e, to nesplňa svoj účel. Nie je to v prospech tých, pre ktorých to bolo navrhnuté a potom e, bezpečné a zákonné možnosti, ako prísť do EÚ. E, chceli sme záväzný návrh pri e, presídlovaní a viac humanitárnych víz. Bezpečnosť, hlavne vo svetle mnohých pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, bolo ich viac ako tisíc k našej správe. Mnohé hovorili o bezpečnosti a my sme pochopili, že nemôžeme zatvárať oči pred pravdou o to viac, že chceme ten holistický prístup, pretože sú tu obavy e, ohľadne bezpečnosti e, medzi obyvateľstvom EÚ a teda hlavné je zabezpečiť e, vonkajšie hranice. Nemôžeme ignorovať aj tento aspekt, ak chceme e, naslúchať našim občanom a ich obavám. A preto hovoríme, že zrušenie vnútorných e, kontrol e, a posilnenie Schengenu a vonkajších hraníc, to musí ísť ruka v ruke. E, všetci sme sa pýtali, či je Schengen mŕtvy naozaj boli realistické obavy, že by sa permanentne obnovili kontroly na vnútorných hraniciach. My sme v správe e, tvrdili, že potrebujeme zrušiť tieto e, kontroly na vnútorných hraniciach a posilniť kontroly na vonkajších. Ale mať na pamäti aj e, postoj jednotlivých členských krajín a situáciu v týchto krajinách aj vo svetle zmluv. Každý, kto prichádza do Európy, nemá automaticky nárok na ochranu. Sú návraty tých, ktorí nemajú nárok na ochranu a tie sa musú, musia uskutočňovať a treba e, zvýšiť účinnosť našich politik a systémov. Potrebujeme taktiež zdôrazniť, že bezpečné tretie krajiny, ja to hovorím hlavne vo vzťahu s Líbiou, e, jednoducho musia robiť viac pre príjmanie e, svojich e, štátnych príslušníkov, ktorí nemajú nárok na ochranu a to musí byť súčasťou našich e, rokovania. Pozreli sme sa aj na integráciu e, Veľa sme o tom na pôde tohto parlamentu diskutovali. Mm, častokrát integrácia absentovala, bolo to považované za akési tabu, ale dosiahli sme dohodu, podľa ktorej treba mať akýsi dvojaký postup, teda že každý má nárok na ochranu svojich práv a treba robiť viac na to, aby e, rodiny ostali spojené. To sú hodnoty, na ktorých stojí naša únia. A pomaly končím. Hovorili sme aj o e, riešení hlavných príčin. Treba e, intenzívnejšie riešiť geopolitické súčasné otázky, aj E, budovanie kapacít dlhodobo v tretich krajinách a ísť nad rámec nášho politického mandátu a teda investovať v tretich krajinách. Minulý týždeň sme povedali, že potrebujeme akýsi maršalov plán, ktorý by e, poskytol perspektívu ľuďom vo svojej vlastnej krajine bez strachu, pretože inak e, nebudeme k tomu pristupovať dlhodobo a e, súhlasím aj s podpredsedami Timmermansom a Frederikou Mogherini. Čiže členské krajiny musia vynaložiť prostriedky, musia sa posilňovať azylové E, a právne systémy, tak aby tí, ktorí majú e, nárok na ochranu, našli bezpečie aj mimo EÚ. A už úplne na záver. Je na čase konať. A dúfame, že naša správa, ktorá získala dobrú väčšinu, prispeje k dlhodobej zmene a politickým zmenám a novým nástrojom. Ďakujem pekne, pani Mecola. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom. Chcem sa vystup- poďakovať aj za vystúpenia a všetkým kolegom a kolegyňam želám príjemný večer. Dúfam, že sa nám podarí k týmto otázkam vrátiť aj v budúcnosti. 16. júna sa najbližšie vidíme zasadnutie výboru LIBE. Pekný večer.